Je to naša prvá schôdza po vianočnej prestávke, preto vás všetkých veľmi srdečne zdravím. Želám vám všetkým šťastný nový rok a dúfam, že máte dobité baterky z Vianočných sviatkov ešte, pretože sa púšťame hneď do práce, máme nové predsedníctvo a máme pred sebou veľa práce. Všetkým vám však želáme veľa zdravia a šťastia. Bod 25, správu Ulmer. Ten odložíme na 19.2. A to je všetko. Ak nie sú žiadne námietky, tak zbytok programu ostáva v takejto podobe. Máme jazyky okrem estončiny, malčiny, chorváčiny. Respektíve chorváčina je taktiež v dispozícii celý čas. Využite ju, prosím, ak ju potrebujete. Od 17. do 18. budeme mať hostí. Budeme tu mať z Nemecka zástupcov komunálnej politiky. Zase že sú problémy s tlmočením do angličtiny. OK, it's fine now. Hey. Z Porúria prídu hostia, primátor a viceprimátor, budú na našej schôdzi od 5. do 6. Máme zatiaľ ešte dosť miesta na sedenie, vyzerá to tak. Ďalej, na pozvanie kolegyne Glenis Wilmot príde tým BBC, budú tu natáčať. To len, aby ste vedeli, keď príde kolegyňa Glenis Wilmot. A ešte chcem pripomenúť, že existuje nová možnosť e, elektronickej schôdze výboru, teda tí, ktorí nechcú, nemusia pracovať s papiermi a poslanci aj asistenti môžu dnes a zajtra od 14. do 15. sa zúčastniť školenia presne k tejto veci, k elektronickému výboru. Takže ste srdečne pozvaní. Ďalej piaté oznámenie. prebehla delegácia, respektíve vyslali sme delegáciu do Chorvátska a správa tejto delegácie je k dispozícii na stránke nášho výboru. Pre všetkých tých, ktorých to zaujíma. Prechádzame teraz k zápisniciam. Prebehlo vypočutie Antonia Borga 12. novembra a taktiež vypočutie o ETS z 13. novembra. Tieto dve zápisnice sú k dispozícii a tým prechádzame hneď k nášmu hostovi. Už som načrtol v úvode, že začalo vírske predsedníctvo a máme tu dnes ministra poľnohospodárstva, potravín a námorníctva, pána Simona Koveniho. Už som v úvode povedal, že máme pred sebou veľa práce reforma polnospodárstva, ktorú treba vyrokovať, ďalej reforma rybolovu. To znamená veľa práce pre parlament, pre spravodajcov, ale aj pre denevých spravodajcov, pre nás všetkých, ale aj pre radu. Tak, aby to všetko sa završilo úspešne. Teraz by som chcel využiť príležitosť dnes s vami diskutovať aby sme sa oboznámili s tým, kde sú naše priority a aby sme potom našli spoločnú reč v rokovaniach. My máme na starosti ako výbor aj rybolov. Odhlasovali sme veľmi jasne formulované stanovisko, ale taktiež eh, aj k reforme Poľnospodárstvo sme odhlasovali veľmi silný text. Dúfame, že tieto stanoviská sa odzrkadlia aj v konečných výsledkoch. To však ešte zatiaľ necháme. Budeme mať priestor diskutovať. Najskôr však dostávate slovo vy. Pán minister, nech sa páči. Thank you very much, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem aj za príležitosť spraviť prezentáciu oviesť potom diskusiu s členmi tohto výboru. Uvedomujem si, e, tým, že som bol v minulosti poslancom, tak si uvedomujem, aký význam má tento výbor, aj koľko má práce. Je to jeden asi z najvyťaženejších e, výborov a má v kompetencii široký záber problematík od polnospodárstva cez klímu, klimatické zmeny, životné prostredie a tak ďalej, plus navyše mnohé, mnohé ďalšie témy, e, dobré životné podmienky zvierat, označovanie a tak ďalej. Takže viem, že máte pred sebou nabitý program. Myslím si, že prídu vás navštíviť teda rôzni ministri, minister polnohospodárstva, minister pre životné prostredie a minister pre zdravotníctvo a myslím si, že... Dobre, no. Nakoniec je dobré riešiť polospodárske otázky hneď takto za rána, ale chcel by som zdôrazniť, že v najbližších 5-6 mesiacoch na toto obdobie sme si stanovili veľmi bohatý program. Poviem vám niečo o ňom o chvíľku e, z pohľadu polnohospodárstva, rybného hospodárstva aj súvisiacich otázok, pretože Európska únia spoločne sa snaží dopracovať spoločnú rybolovnú politiku a spoločnú poľnohospodárskú politiku e, s novým mechanizmom rozhodovania, ktorý vyplýva z Lisabonskej zmluvy. Predtým sa to nikdy nerobilo. A Takisto to robíme v oveľa vyšším počtom členských štátov, ako tomu bolo v minulosti, takže je to politická výzva vzhľadom na načasovanie a rozhodovanie okrem samotných tém, ktoré sú náročné. A snažíme sa to zrealizovať takisto v časovom horizonte, ktorý taký sme tu nikdy predtým ešte nezažili. To znamená, musíme naplánovať rozhodovanie a trialógy a proces spolurozhodovania. Dúfame však, že sa nám podarí pri oboch týchto veľkých problematikách spoločná pomospodárska, spoločná rybolovná politika dokončiť to ešte počas jerského predsedníctva. A to je jeden z dôvodov, prečo trváme na tom, že harmonogram máme veľmi ambiciózny, pretože alternatíva je podľa mňa veľmi riskantná e, v zmysle, ak by sme nedopracovali uh, tieto dve politiky, tak to nestihneme, ak to nespravíme za posledných 5 mesiacov, tak to nestihneme počas tohto mandátu parlamentu z politických dôvodov, blížiacimi sa voľbami. Pre všetkým E, voľbami do Európskeho parlamentu budúci rok. Takže vítam príležitosť môcť vystúpiť dnes pred vami a hovoriť o prioritách Európskeho predsedníctva s konkrétnou odvolávkou na tie problematiky, ktoré sú zaujímavé pre e, výbor parlamentu pre životné prostredie, bezpečnosť zdraví na zdravie obyvateľstva. Budem hovoriť konkrétne o návrhoch SPP a SRP z môjho pohľadu. Takisto by som chcel však niekoľkými slovami hovoriť o celkových prioritách írskeho predsedníctva a e, načetnúť náš program, náš program pre mnohé ďalšie legislatívne návrhy, ktoré sú momentálne na stole, alebo sa k nám blížia. Niekoľkými slovami na úvod o celkových eh, cieľoch írskeho predsedníctva. Hlavná téma írskeho predsedníctva sa dá zhrnúť troma slovami. Stabilita, pracovné príležitosti a rast. Zameriavame sa na zlepšenie globálnej konkurencieschopnosti EÚ na podporu hospodárskeho rastu a tvorbu pracovných príležitostí. To potrebujú všetky naše krajiny. V tomto zmysle eh, naše sektorové priority sú stanovené na vytvorenie podmienok pre obnovený a udržateľný hospodársky rast,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 čo sa týka polnohospodárstva a rybolovu, diskusie v parlamente a na rade e, budú pod e, hlavným tlakom e, diskusí politiky SPP a SRP. Toto sú veľmi dôležité témy pre formovanie budúcnosti polnohospodárskeho potravinového sektora. Irské predsedníctvo chce dosiahnuť celkovú politickú dohodu o dvoch reformných balíkoch do konca júna 2013 a viac k tomu poviem neskôr. Čo sa týka ďalších problematík, e, ktoré nás čakajú, komisia má zverejniť hlavný balík reforiem, ktoré sa týka e, dobrých podmienok pre zvieratá a e, rastliny. V druhej, druhom kvartály roku 2013. E, v podstate to bolo na pláne v Lani, ale zdá sa, že teraz v Máci tu bude problematika osiva. E, sú to dôležité legislatívne návrhy, ktoré spájajú dohromady do jednotného textu a zároveň moderného textu kľúč harmonizovaných pravidiel e, fitosanity a e, dobrých podmienok zvierat. Budeme pracovať na tomto balíku a pokúsime sa dosiahnuť dokonca júna najväčší pokrok. E, jedným z prvkov je návrh nariadenia o výdavkoch na potraviny a krmiva a my chceme prioritizovať tieto diskusie tak, aby tento táto legislatíva mohla byť schválená v stanovenej lehote, to je do 31. decembra tohto roku nebudem eh, popierať, že stojí pred nami veľká výzva procesného charakteru, čo sa týka tohto balíka, pretože prvok výdavkov súvisí s mnohým viacročným finančným rámcom a e, ten by mal vstúpiť pr- do platnosti 1. januára budúceho roka. Irské predsedníctvo je pripravené Eh, pomôcť rade dosiahnuť všetko, čo je potrebné v tejto veci a dúfame, že bude, dobre, že bude možné spolupracovať aj s vašim výborom. Čo sa týka návrhu o mede, mnohí z vás v tomto výbore, viem, že vás to zaujíma, návrh o mede, e, práca začala počas jirského predsedníctva, prvé technické čítanie textu na úrovni pracovnej skupiny začalo 18. januára. Tento návrh je zameraný na objasnenie e, štatútu e, ako súčasti medu a takisto sú tu otázky zo súladenia. Viem, že tento výbor takisto začína čítanie tohto návrhu a tešíme sa na výsledky vašej diskusie e, vo výbore. Myslím, že to je zajtra. Som presvedčený o tom, že dohoda v prvom čítaní s parlamentom je dosiahnutelná do konca júna a teším sa na spoluprácu s vami. Nemyslím si, že tu budú nejaké zásadné rozdiely v názoroch rady a parlamentu v tejto veci. Čo sa týka raňajkového omnibusu, ak, to tak môžem, ak sa to nazýva, predseda e, tohto výboru, som predseda tohto výboru, takže poznám veľmi dobre tu návrh nariadenia o tzv. raňajkových smerniciach. E, súvisí so zosúladením pravomoci, ktoré dostáva komisia podľa Lisabonskej zmluvy. Týka sa to piatich smerníc hraníc špecifických pre potraviny, čokoláda, e, cukor a ďalších troch. E, všeobecný prístup rady už bol odsúhlasený o tomto balíku. Ja viem tak, že Rada a Európsky parlament, že ich stanoviská na túto problematiku sa od seba veľmi nelíšia a samozrejme nie sú nikdy celkom rovnaké, to veľmi dobre viete. A teda predsedníctvo je pripravené viesť rokovania s Európskym parlamentom a komisiou od začiatku marca, to znamená po tom, čo tento výbor schválí návrh správy, ktorý je naplánovaný, tuším, na 20. februára. Čo sa týka e, problematiky nekomerčného pohybu domácich miláčikov, e, rokovania s parlamentom začali ešte počas cyperského predsedníctva a v blízkej budúcnosti bude tretí dialog na túto problematiku. Takisto budeme, spustíme trialog aj na e, tému elektronického označovania hovedzieho dobytka e, a označovania. E, takisto tu plánujeme dosiahnuť dohodu v prvom čítaní v spolupráci s parlamentom, ak to bude možné. Čo sa týka sektoru lesníctva, viem, že tento výbor má jednoznačné názory na túto tému. Rokovania pre právne záväznú dohodu o lesoch v Európe prebiehajú dve posledné stretnutia sú naplánované na prvú polovicu roku 2013. Celkovým cieľom je dohodnú, dosiahnuť dohodu, ktorá bude predstavovať míľnik v oblasti ochrany a udržateľného e, e, lesného hospodárstva v Európe. Írske predsedníctvo spraví všetko, čo v jeho silách, aby sme uľahčili pokrok, ktorý povedie k takejto dohode. A chcem vás uistiť v tom, že komisia pripravuje stratégiu pre lesníctvo v nadchádzajúcich mesiacoch, ktorá vytvorí rámec pre diskusie o budúcom e, lesnom hospodárstve v EÚ Chcel by som niekoľkými slovami ešte pohovoriť o dvoch hlavných problematikách, ktoré úprimne povedané, uh, im budem venovať veľkú časť môjho času aj práce na rade. Uh, Poprvé, čo sa týka spoločnej rybolovnej politiky, mali sme včera dobré diskusie s rybolovným výborom e, na túto tému. írske predsedníctvo, jeho hlavnou prioritou bude dosiahnuť politickú dohodu s Európskym parlamentom o obsahu spoločnej rybolovnej politiky a reformného balíka E, pri každom nariadení, či už prvé čítanie alebo dohoda v druhom čítaní sú podľa nás dosiahnuteľné, ale to si vyžaduje angažovanosť zo všetkých strán. Radu, rady, ktoré ja zastupujem zo strany komisia, samozrejme zo strany vás Európskeho parlamentu. Európske predsedníctvo je pripravené zapojiť sa do dialogu s Európskym parlamentom čo najskôr, ako to bude možné, s cieľom uľahčiť politickú dohodu medzi e, spolulegislatívcami. E, celý balík si vyžaduje to, aby obidve inštitúcie postupovali veľmi rýchlo rýchlo, ale samozrejme nie urýchlene. E, rozhodovať nemáme urýchlenie, ale potrebujeme rozhodnúť rýchlo a musíme dobre spolupracovať, aby sa to spravilo v rámci lehôd, ktorý sme si stanovili. Čo sa týka reformy SPP, ako som už povedal, je, našim cieľom je dohodnúť politickú dohodu o reformnom balíku SPP medzi troma inštitúciami do júna tohto roku. Myslím si, že stojí za to pripomenúť vám, že diskutujeme o reforme SPP už 4 roky, tejto reforme a naozaj sa musíme posunúť pred našej diskusii, musíme sa posunúť v diskusii k, ku konkrétnemu rozhodovaniu a to sa predsedníctvo bude snažiť zrealizovať. Plne si uvedomujem, že je to veľmi ambiciózny cieľ, ktorý si vyžiada intenzívnu prácu a hlavné kompromisy, veľké kompromisy z oboch strán. V podstate je potrebné zrealizovať tri veci. Poprvé musíme sa dohodnúť o viacročnom finančnom rámci, čo najskôr v roku 2013 a dúfame, že to bude možné 7. E, a 8. februára na zasadnutí hlav štátov a vlád a mm, dúf, mám taký pocit, že e, rastie presvedčenie o tom, že to možné je a bude. Po druhé, musíme mať rýchly pokrok o nedoriešených technických a politických otázkach, tak aby sme sa vedeli dohodnúť na rade čo najskôr. Otázky, ktoré ostávajú ešte otvorené a o ktorých je treba rozhodnúť, O nich sa ťažko rokuje, ako to vyzerá, ale dúfame, že sa nám podarí dopracovať negociačnú pozíciu rady na marcovej rade, tak ako sa snažíme doriešiť e, našu negociačnú politiku o rybolovnej politike na februárovej rade. A pokiaľ viem, tak to ide paralelne s tým, čo sa snaží dosiahnuť parlament e, keď vy budete finalizovať e, parlamentné stanovisko na marcovej plenárke o SPP. A dnes e, sa hlasuje v polnohospodárskom výbore o SPP reforme, e, tak aby ste boli pripravení na marcovú plenárku. A viem, že tento výbor predložil viacero stanovisk k procesu reforme SPP. Takže ak írske predsedníctvo e, bude mať ukončenú negociačnú pozíciu na marcovej rade, ak sa nám to podarí, potom všetky tie inštitúcie, parlament, rada a komisia sa budú musieť aktívne zapojiť do procesu trialógu e, s cieľom pokúsiť sa dotiahnuť dokonca tento proces spolurozhodovania do konca júna. To nebude ľahké, ale myslím si, že možné to je. E, momentálne sú dobré náznaky toho, že Európska rada sa dohodne o vianočnom finančnom rámci, ako som povedal. Dúfam, že táto dohoda bude vyzerať tak, že Európska, Európsky parlament mu buď, bude môcť odsúhlasiť viazočný finančný rámec a to čo najskôr, aj keď to ešte nevieme, na to si musíme počkať. Avšak e, skutočnosť je taká, že dohoda viacročného finančného rámca presahuje kontrolu írskeho predsedníctva aj tohto výboru. Takže musíme sa my zamerať na tie ďalšie dve podmienky, ktoré sú v, na, máme pod kontrolou. Spravím všetko, čo je v mojich silách, aby som zabezpečil dohodu na rade o všetkých nedorešených otázkach do konca marca. Nerobím si ilúzie. E, viem, že to je veľmi ambiciózny cieľ, ktorý si vyžiada zásadné úsilie a veľké kompromisy, ale to je jediný spôsob, ako dosiahnuť cieľ, celkový cieľ politické dohody tejto problematike na nadchádzajúcich mesiacoch. Vyžiada si to mimoriadnú kolektívnu angažovanosť všetkých troch inštitúcií, ak e, chceme dosiahnuť politickú dohodu v, her- v termínoch, o ktorých som hovoril. Tento výbor nie je primárne zodpovedný za túto problematiku, ale uvedomujem si, že je veľmi dobre informovaný a to naozaj nepreháňam. Je tu veľký záujem, predovšetkým v ekologizačných aspektoch SPP a určite sú tu aj otázky na túto tému. Stanoviska, ktoré ste pripravili, som naš, si naštudoval ohľadom priamých platieb a návrhu o rozvoju vidieka. Avšak mojou úlohou v nadchádzajúcich mesiacoch ako predsedu Rady ministrov pre polnohospodárstvo bude zabezpečiť vyváženú dohodu zo všetkých strán a dohodu, ktorou sa budú vedieť vysporiadať všetci. Čo sa týka zložitej otázky ekologizácie, zdá sa, že sa tu začína byť um, možná, možný súhlas e, s návrhom komisie o ekologizácie prvého piliera? Určite sú to ešte mnohé otázky nedoriešené, ktoré sa týkajú aktivátorov, percent a flexibility, ktorú potrebujú členské štáty ktoré majú veľmi rozdielnú e, a topografickú charakteristiku. E, navezujeme na pokrok, ktoré dosiahli dánske a cyperské predsedníctva. Spolu, budem spolupracovať s komisiou, s parlamentom a pokúsim sa, ako som povedal, dosiahnuť kompromis, ktorý by si vedel získať podporu všetkých. A na záver mi dovolte povedať, že keď som dostal moje noty, ktoré som tu mal dnes prečítať, tak to vyzeralo veľmi, veľmi pochmúrne, pretože hoci si myslím, že vzhľadom na, na moje životné skúsenosti, pracovné skúsenosti, uh, viem o detailoch SPP a SRP, ale zase keď si pozriete záber tohto výboru aj mnoha iné oblasti, tak naozaj si viem predstaviť, že vy sa ma môžete opýtať otázky na čokoľvek, z ktoréhokoľvek uhla. A, takže pokúsim sa uh, odpovedať na vaše otázky, ako najlepšie viem, ale chcem vás poprosiť, majte pochopenie, pretože ja musím z toho pohľadu e, rady, ktorú tu zastupujem, aj vzhľadom na moje skúsenosti, v podstate budem sa zameriavať na SPP a SRP, pretože to sú tie hlavné témy, ktoré chceme dotiahnuť do konca a ktoré budú mať najväčší dopad. Teším sa na diskusiu. Ďakujeme pekne, pán minister. Teraz prejdeme k dvom kolám otázok. A spravidla to funguje tak, isto si to ešte pamätáte zo svojho pôsobenia v Európskom parlamente, že najskôr majú slovo koordinátori a potom ostatní kolegovia. Najskôr dostáva slovo Richard Zeber, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme, pán minister, že ste medzi nás prišli, že ste nám predstavili írsky program. Ste si viete predstaviť, že výbor Envy zaujíma, najmä screening, ktorý ste spomenuli. Boli ste veľmi všeobecní vo svojom úvode, to chápem, ale možno by ste nám mohli predsa len poskytnúť aj taký konkrétnejší pohľad na to, aké máte predstavy o svojom pôsobení. Komisia chce, aby 30 prvého piliera podliehalo tomto screeningu. Myslíte si, že je to pre vás priateľné, alebo máte niečo iné v pláne? Poznáte o mnohých krajín, ktoré v tejto oblasti investovali veľa, eh, taktiež do opatrení v druhom pilieri a nevieme, ako sa to bude prepočítavať, eh, tak aby peniaze, ktoré sa investovali do tých programov v druhom pilieri, aby naozaj eh, pokračovali ďalej. Aby neboli znevýhodnení tí, ktorí sú už ďalej. To sa týka najmä eh, regiónov, ktoré majú špecifika eh, z hľadiska topografie, napríklad horské regióny a tak ďalej. Myslíte si, že eh, tieto dve opatrenia sa môžu plniť paralelne, alebo máte nejakú inú predstavu? Spomenuli ste návrhy o, o, o umiestnení pôdy úhorom. E, to nás veľmi zaujíma. Taktiež ste spomenuli štandardné kritéria komisie. Ako sa k tomu stavia rada? To by nás zaujímalo. E, dnes e, vo výbore Agri sa bude hlasovať. Konkrétne sa teda plánuje hlasovať až dva dní. Je tam obrovské množstvo pozmeňovacích návrhov. Celý tento proces je veľmi komplexný a veľmi zaťažený byrokraciou. To, čo sa neustále kritizuje, a to je ešte aj v kompromisoch. Myslíte si, že by sme sa mohli aspoň čiastočne oslobodiť od tejto byrokracie a otázky o politike rybolovu, tie prenechám kolegom, ktorí sa tým zaoberajú. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Linda McGavin, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujeme, pán minister, za to, že ste medzi nás prišli. Chápeme, že pre vás kľúčové témy budú rybolov, a reforma polospodárstva. Náš výbor sa veľmi aktívne podiela na týchto dvoch oblastiach a chceme, aby reforma prebehla čo najlepšie v týchto dvoch oblastiach. Írske predsedníctvo si stanovilo e, za hlavný cieľ rast a rast bez rybolovu v našich regiónoch nie je možný. Vidíme, v celej EÚ, že sme sa nestarali dobre o naše mora, moria. Máme na stole návrh, ktorý je veľmi ambiciózny. Dúfame, že sa podarí ho zachovať bez eh, nejakého obmedzovania. Parlament vníma dosť nervózne dianie na rade, členské štáty eh, chcú dosť redukovať tieto návrhy a chcú sa vrátiť k starým časom, eh, keď sa bude v decembri kupčiť s návrhmi za jednu noc, bez toho, aby sme sa starali o naše moria. Ďalej reforma plospodárstva. To je veľmi dôležitá téma. Nemali by sme zabúdať, že v pléne hlasovanie nemusí prebehnúť takisto ako vo výbore Agri. Bude to veľmi náročná rozprava. Mnohí kolegovia nie sú presvedčení, že eh, podporia kompromisy, ktoré pripravil výbor Agri. Teda nepostačí tváriť sa, že z výboru Agri dohoda e, získa podporu celého parlamentu. Nie, uvidí sa to až v pléne. Napriek tomu, e, ako sa vyvíjajú rokovanie o viacročnom finančnom rámci, chceme sa snažiť o to, aby sa peniaze, ktoré sa vyčlenia, e, aby sa čerpali čo najefektívnejšie. Vo Veľkej Británii v Írsku sú témy, ktoré sa objavujú v v e, médiách, e, e, týkajú sa napríklad škandálu o hamburgeroch. Taktiež sú tu príklady z niektorých krajín, kde sa našli stopy konského mesa, dokonca bráčového mesa v hovedzích hamburgeroch. Chcem sa opýtať, ako si myslíte, že došlo k takejto kontaminácii a taktiež ma zaujíma, ako vnímate to, čo nám táto kauza hovorí o legislatíve o označovaní potravín. My sme sa snažili neotvárať tému označovania potravín. V poslednej revízii hovorili sme, že musíme určiť krajinu pôvodu v prípade čerstvého mesa a v prípade výrobkov, ktorých jasné zloženie parlamento schválil v prvom čítaní a potom to dostala na stôl rada a dohodlo sa, že komisia v roku 2014 vypracuje správu. Keď sa však pozeráme na podrobnosti súčasnej legislatívy do situácii, kde hovedzie hamburgery, ktoré pochádzajú z 99% z hovedzieho mesa, musí sa označovať krajinou pôvodu. A potom sú e, rôzne zmesy hovedzieho mesa a iných druhov mesa. A je jasné, že supermarkety už nemajú prehľad o tom, odkiaľ e, ich výrobky pochádzajú, odkiaľ pochádza toto meso. A tu práve dochádza k problémom. Komisia teda má v pláne správu v roku 2014 a neviem, či by e, sa ministri nemali zamyslieť nad tým, tak ako povedala koňa Dagmar Rodberend, ale ostatní kolegovia si teraz uvedomujú e, význam správne označovania potravín tak, aby potraviny boli bezpečné, aby spotrebitelia naozaj konzumovali to, čo si myslia, že konzumujú. Sú totiž eh, spotrebitelia, ktorí z náboženských dôvodov eh, nemôžu a nechcú konzumovať bravčové meso a potom sa dozvedia, že v hamburgeroch, ktorí si myslia, že sú hovedzie, je aj bravčové meso. Neviem, či kolegovia majú prehľad o tom, eh, čo sa presne udialo za posledné týždne, ale celkom ste pán minister nám to všetkým vysvetlí. Ďakujeme pekne, Linda McAvan. Ďalej Chris Davis, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, ja keď počúvam svojho predsedu vlády, teda respektíve neviem, koho mám počúvať, či vás alebo jeho, pretože ten práve prednáša prejav o aktuálnej situácii v EÚ. Včera vo výbore pre rybolov som vás taktiež počúval. Hovorili ste miestami, že hovoríte za seba osobne a miestami e, v mene predsedníctva. To bola pre nás veľkou úľavou, pretože mnohí ministri, ktorí k nám prichádzajú, hovoria iba v mene rady a tým zastierajú svoj vlastný postoj e, k politike rybolovu. E, viete, že sme 18. decembra hlasovali 14 e, hlasov za 10 proti o význame tejto reformy rybolovu, ale vo v tomto výbore, kde máme možnosť hlasovať o rovnakom podobnom balíčku, hovorili, hlasovali sme 50 za, 0 proti za potrebu reformy rybolovu. Pozerám sa na kolegov z EPP aj mojich, aj vašich. Kladiem si otázku, aká bude situácia v hlasovaní o dva týždne, tak aby sme mali silnú pozíciu v rokovaniach. Možno sa však k tomu ešte vrátime. Aj Linda sa na to pýtala. Zaujímalo by ma, či si myslíte, že výbor pre rybolov podporí e, aj celý parlament o dva týždne a či si myslíte, že to nám zabezpečí dobrú pozíciu v rokovaniach. Či si myslíte, že by sme eh, mali stanoviť eh, nejaký iný základ pre rokovania, tak aby sme si neznišovali naše zásoby rýb? E, nebudeme zachádzať príliš do podrobností, ale chcem vás požiadať, aby ste sa snažili mať na pamäti aj to, že je potrebné zosúľadiť eh, časový plán pre rokovaní týchto dokumentov medzi parlamentom a radou. Najmä čo sa týka manažmentu do budúcna, to je téma, ktorá sa zanedbávala za posledné roky. Je tu návrh zo strany niektorých koordinátorov, že ak sa nedá preukázať, aké praktické kroky sa plánujú prijať, e, potom koordinátori z výboru pre rybolov hovoria, že by sme mali blokovať túto reformu e, spoločnej politiky rybolovu. Pre nás všetkých to nepriateľné, ale e, snáď vy sa ujmete svojej úlohy E, pragmaticky a predlžite nejaké vhodné návrhy, ako sa má postupovať. Ďakujeme. Ďakujem pekne, Chris Davis. A týmto sme ukončili kolo koordinátorov. Pán minister, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Začnem Richardovou otázkou. Pokiaľ ide o ozeleňovanie poľnohospodárskej politiky, myslím si, že potrebujeme v tejto oblasti skutočne urobiť veľa krokov, tak sme to prijali aj na rade a to je tá hybná sila za celou tou reformou aj v parlamente. Môžem vám dať oficiálne stanovisko, ktoré je nasledovné. Rada ešte nefinalizovala svoje stanovisko, pokiaľ ide o túto problematiku, ale pokiaľ chcete môj osobný názor, tak si myslím, že sa uberáme smerom kompromisu ktorý bude vychádzať z návrhu komisie, to znamená ozeleniť pilier 1 a pracovať s tromi kritériami, ktoré stanovila komisia pre farmárov, aby sa kvalifikovali pre ten doplatok, ktorý by súvisel s týmto ozeleňovaním. Ešte sú tu stále diskusie ohľadne toho, či by sme sa mali snažiť nájsť nejaké flexibilnejšie spôsoby, ako by sa mohli farmári kvalifikovať pre tieto doplatky. A Cyprus a Švedsko sú úplne odlišné krajiny, pokiaľ ide o tie plodiny, ktoré pestujú, pokiaľ ide o tie veľkosti fariem, ktoré majú. A všetky tie krajiny medzi tým takisto majú medzi sebou rozdiely. Takže keď sa snažíte dohodnúť na spoločnej politike a prístupe k výrobe, polnospodárskej výrobe, a dodržiavaniu ekologických kritérií v rámci polnospodárstva celej Európskej únie, tak sa musíte snažiť nájsť určitý manevrovací priestor, v rámci ktoré budú mať flexibilitu. Ale zároveň sa snažíme práve z tejto pozície zabezpečiť to, aby tu boli spoločné štandardy, pokiaľ ide o to, čo požadujeme od farmárov na to, aby to v tejto oblasti implementovali, aby mohli dostávať tieto dotočné peniaze za ozeleňovanie politiky. A to je vlastne tá diskusia, ktorá tu už trvá dosť dlho. Bolo tu viacero prístupov, názorov, ktoré boli prezentované, predovšetkým pokiaľ ide o, tých, o tie jednotlivé možnosti, ktoré majú jednotlivé krajiny, aby sa tieto do istej miery doplňali. Chceli sme sa uberať skôr toho troch prísnych kritérií. Ja viem, že tento výbor uh, predstavil štvrté kritérium a myslím si, že politika v tejto téme je taká, že sa budeme sústrediť na návrh komisie ako základ ktorému sa bude vyjadrovať aj rada, ale budeme predkladať pozmeňujúce návrhy, to sa bude ešte meniť. Takže pokiaľ ide o tieto tri, toľko pokiaľ ide o tieto tri hlavné témy. A pokiaľ ide o také otázky, ako napríklad požiadavka diverzity plodín, ako to navrhla komisia, vy by ste skôr požadovali rotáciu plodín ako diverzifikáciu týchto plodín. Boli tu viaceré názory, pokiaľ ide o implementáciu tej rotácie, boli tu viaceré návrhy, pokiaľ ide o jednotlivé farmy v regiónoch a preto sa komisia snažila preskúmať to, že čo je jednoduchšie implementovať v tejto oblasti a to je, je tá diverzita plodín. Inak by sme museli každý rok preskúmať, že aké plodiny sa v ten daný rok použili a ktorom cykle sa momentálne tá farma nachádza a to by prinieslo sebou veľkú mieru byrokratizácie toho celého procesu a to by jednoducho išlo proti tomu zjednodušovaniu, k ktorému sa chceme dostať. Takže takáto rotácia plodín by v každom prípade bola pravdepodobne pre niektorých eh, schodnejšia ako tá diverzita, pretože to má lepší dopad na pôdu samotnú, ale zároveň treba povedať, že taký celkový monitoring, pokiaľ ide o diverzitu plodín, to je jednoduchšie, pretože sa dá každý rok hm, zanalizovať, hm, čo ktorá farma pestovala. Avšak návrh komisie sa môže pozmeniť, pokiaľ ide o túto diverzitu plodín už sme dospeli k názoru, že ten prach, kde sa hovorilo o troch plodinách e, pre farmy na hektár, e, sa musí navýšiť tento počet. Ktokoľvek už má skúsenosť s pestovaním plodín, si uvedomí, že takýto postup je jednoducho nedostatočný a preto musíme tento prach zvýšiť, možno pravdepodobne na plochu 10 hektárov alebo viac ten návrh, ktorý tak isto prejde aj cez parlament, tak tam si uvedomíte, že budeme musieť ešte navýšiť túto diverzitu plodín, aby sme dosiahli taký prach, ktorý by si vyžadoval minimálne dve plodiny, na to, aby sa to dalo prakticky implementovať aj na takýchto malých plochách. O to sa týka predovšetkým tých menších farmárov aby sme jednoducho nepožadovali od farmárov niečo, čo sa e, z pohľadu využívania pôdy nedá správnym spôsobom realizovať. Takže toto sú tie diskusie, ktoré sa týkajú tejto problematiky v tejto chvíli. Ja viem, že aj ekologické oblasti, to je takisto niečo, čo je dôležité pre váš výbor. Ja si uvedomujem, že, ja si uvedomujem, že to je pre vás dôležité. A v minulosti to v minulosti to bolo tak, že farmári tieto oblasti ekologického významu, e, využívali takým spôsobom, aby to bolo prospešné pre pôdu. Táto pôda má určitú ekologickú hodnotu, nemusí to byť poľnohospodársky obrávaná pôda a môže to byť súčasť napríklad farmy, ktorá e, svojou, množstvom svojej pôdy prispieva k ekologickému zhodnocovaniu danej oblasti. Avšak sú tu odlišné koncepty a myslím si, že ten smer, kam sa momentálne uberáme, je teraz dobrý, ale vyňatie pôdy z toho, z toho celkového obrábania a umiestnenie ju ako keby do, ako pôdu úhorom, tak to takisto môže skvalitniť z časového hľadiska túto pôdu. Či sa tam odsúhlasí to percentuálne vyjadrenie, ako to bolo navrhnuté, tak to neviem, možno, že to môže byť aj 10%. Myslím si, že sa tu ešte uvedú nejaké zmeny, pokiaľ ide o to číselné vyjadrenie, aby sa to uberalo tým smerom, ako to chcete. A myslím, že tam ešte budú určité zmeny Myslím, že parlament môže predložiť zaujímavé návrhy, kde sa bude dať ešte vychádzať z nejakého číselného údaju a potom sa to časom ešte môže navýšiť e, v rámci toho, ako sa budú farmári v tejto oblasti adaptovať na tú novú legislatívu. A pokiaľ ide o tú diskusiu, o ktorej vám teraz hovorím, snažím sa byť čo možno najotvorenejší. Keď budeme mať finálne, finálne stanovisko, uvidíme, kde sa bude kde sa, ako sa rozhodne rada. A to bude vlastne to stanovisko, ktoré budem musieť, ktoré budem musieť ja zastávať ako predseda tej rady ministrov. Pokiaľ ide o ďalšie kvalifikačné kritérium, pokiaľ ide o zatrávnené plochy, eh, tam už sú určité obmedzenia, pokiaľ ide o takéto pastviny a to je momentálne stanovené na úrovni 10 ide o plochy s trvalým trávnym porastom. Írsko napríklad má 35%, pokiaľ ide o trvalý trávny porast. A to je pre nás veľmi dôležité. Je to dôležité aj pre také krajiny ako napríklad Francúzsko. To znamená, budeme sa musieť snažiť nájsť praktické riešenia ohľadne takto problému, ako by sme mohli na jednej strane chrániť eh, tú hodnotu, ktorú prinášajú pastviny a na druhej strane tú pôdu, ktorú potrebujeme na pestovanie plodín, ktoré sú pre nás dôležité. Budeme sa snažiť uprednostniť tie plodiny, ktoré sú pre nás dôležité. A v kontexte týchto ekologicky udržateľných plôch budeme sa snažiť dostať tomuto percentuálnemu vyjadreniu, ktoré sme si stanovili. Pokiaľ ide o ten proces zjednodušovania, na rade je ako keby nejaká obsesia, pokiaľ ide o zjednodušenie celého procesu. však. nechceme sa dostať do takého stavu, kde bude SPP v takom stave, že, nás, že to bude od nás že sa bude od nás očakávať, že budeme zamestnávať ešte viac ľudí na to, aby sme zjednodušili celý proces a s týmto vlastne e, skomplikujeme celý proces pre farmárov, pokiaľ ide tie formále, ktoré musia vyplňať. Takže tie návrhy, ktoré tu boli, boli podporované. E, aj zo strany druhých, ktorí vyjadrili určité obavy v tom zmysle, že tá nákladnosť, pokiaľ ide o byrokraciu a pokiaľ ide o implementáciu tejto novej e, spoločnej poľnospodárskej politiky. Takže to stanovisko rady, keď to už bude finalizované, bude také, aby sme, sa aby sme dospeli do takého stavu, kde to bude jednoduché pre farmárov, aj pre nás, pokiaľ ide o monitoring. Takže to je to, o čo sa usilujeme všetci a dúfam, že aj parlament nás v tejto oblasti podporí. Ale predsa len sa musíme, dospie- musíme sa snažiť o to, aby aj ministri sa uberali tou cestou, aby sa celá táto záležitosť zjednodušila a budeme musieť na to nájsť aj v jednotlivých krajinách určité finančné prostriedky v rámci rozpočtu pre polnospodárskú politiku. Takže pokiaľ ide o to, čo povedala Linda, a pokiaľ ide o spoločnú rybolovnú politiku, tu sú kľúčové otázky, predovšetkým výmety a ako to chceme, ako to chceme stanoviť, ako to chceme implementovať do praxe. Chceme sa vyhnúť tomu, aby, aby rybári nevyhadzovali veľké množstvo ryb, pretože jednoducho ich nemôžu doniesť na breh. A ten výmetový atlas, ktorý tu máme v Írsku, e, ten je stanovený pre naše vlastné ryba, rybolovné flotily. Treba povedať, že celý tento problém je obrovský. Sú tu také, sú tu také rybolovné lode, ktoré jednoducho vyjadrujú až 40 toho, čo ulovia. Takže tá veľká výhoda celej tejto rybolovnej politiky bude v tom, a ja ju skutočne podporujem a chcem to zažiť ešte v tomto legislatívnom období a v, dúfam, že aj v období nášho predsedníctva, je, aby sme aby sa tieto pomery rýb, ktoré sa vyhazujú a ktoré sa vylovia nakoniec, uh, vyrovnali. Čiže pokiaľ ide o tú otázku výmetu, snažíme sa uberať cestou maximálneho možného výlovku. Týka sa to vždy konkrétneho druhu rýb, ktorý sa môže vyloviť. Chceme nájsť nejaký nástroj, aby sme sa aj v priemysle toto cestou uberali. A nechceme stanovať iba nové pravidlá, ktoré by boli náročné pre rybálov, aby ich aplikovali a samotný priemysel by nakoniec povedal, že toto cesto sa nechcú uberať. Ak sa pozrieme na takú krajinu ako napríklad Írsko, tak my máme relatívne malú flotilu, máme skutočne veľmi úrodné morské oblasti, kde lovíme a v tých oblastiach morských, za ktoré sme zodpovední, vylujeme zhruba 20 líp. A máme tam takisto holandské, francúzske, anglické flotily, ktoré u nás každý deň lovia a my to musíme všetko monitorovať. To znamená, ak by sme predstavili takúto reformu rybolovnú bez toho, že by sme išli ruka v ruke s tým, čo chce aj tento priemysel celý, tak by sme tam mali veľký problém eh, a mohlo by to ísť až tak ďaleko, že by sa to jednoducho nedalo uplatniť. A preto sa snažíme dosiahnuť takú situáciu, kde v rámci trialógu s parlamentami a eh, s komisiou, ako aj v rámci parlamentu sa chceme snažiť kde chceme urobiť niečo skutočne rozumné, aby sme znížili ten výmet, o ktorom som už hovoril, a aby sme sa uberali skôr k tomu, aby rozhodovali jednotlivé regióny o tom, ako budú postupovať, aby v rámci tých regiónov sa krajiny mohli skutočne spolu dohodnúť, že akým spôsobom chcú v rámci rybolovu postovať a nie aby sa uberali nejakou cestou dlhodobého, zdlhavého procesu spolurozhodovania. Chcem jednoducho začleniť do toho aj tých, ktorí sa s tým každý deň uh, dostávajú do kontaktu. Takže pokiaľ ide o túto spoločnú rybolovnú politiku, budeme tu mať stanovisko rady e, koncom budúceho mesiaca, pokiaľ ide o všeobecné nariadenia a pokiaľ ide o fond pre rybolov, tak to sa udeje až v apríli, pretože najprv potrebujeme vidieť, aké budeme mať výsledky a s radou vlastne, pardon, s parlamentom vlastne paralelne pracujeme na tom, pokiaľ ide o načasovanie tohoto celého procesu, na to, aby parlament dostal ten mandát, aby mohol rokovať na trialógoch a myslím si, že budeme musieť takisto skoordinovať naše úsilie, aby sme tieto, aby sme tieto časové harmonogramy dodržali kdekoľvek sa to celé môže pokaziť, pretože jednoducho celé to je moc ambiciózne a ak sa to udeje, tak jednoducho sa to udeje. Ak sa nám to nepodarí dosiahnuť v rámci našeho predsedníctva, tak to bude musieť robiť nasledovné predsedníctvo, možno až to, ktoré príde po nich. Takže budeme to musieť celé finalizovať budú tu voľby aj v Európskom parlamente, to si uvedomujeme a pravdepodobne by to potom sme mohli dokončiť aj v rámci toho obdobia po voľbách. Ale to by skutočne bola tragédia, pretože potrebujeme dosiahnuť reformu v oboch oblastiach, tak v SPP ako aj SRP a, a potrebujeme to dosiahnuť práve pre to obdobie po roku 2014. Pokiaľ ide o stanovisko, ktoré predstavil Chris Davis a Linda McGovern, pokiaľ ide o interinstitucionálne problémy, ktoré sú tu. Tu je veľký problém medzi parlamentom a radou, čo sa týka výkladu Lisabonskej zmluvy a rozhodovania právomoci, rozhodovacích právomocí toho, čo súvisí s viadročným plánom riadenia e, rybolovu a tu sa snažíme dosiahnuť určitý pokrok a v podstate naše prvé zasadnutie rady budúci týždeň má na programe ako jeden z hlavných bodov, v podstate jediný bod do diskusie cez obed práve túto interinstitucionálnu otázku, tak by sme sa pokúsili trochu pokročiť v tejto veci a povedal som to úplne na rovinu, bude to ťažké, pretože parlament má jednoznačné stanovisko na túto vec. Viem, že si narukujete na svoje práva v rámci Lisabonskej zmluvy, v rámci rozhodovacieho procesu a rovnako jednoznačné názory má aj rada a preto sa musíme, snažíme sa pokúsiť dostať sa akoby pod kožu a pochopiť obidva tie názory a ako politici sa pokúsiť dosiahnuť určitý pokrok v tejto oblasti, pretože myslím si, že by to pomohlo celkovému procesu spoločnej rybovnej politiky nejak e, dostať sa na tú správnu cestu. Čo sa týka otázky hovedzích e, hamburgerov, Viem, že to vyvolalo veľké obavy a hovorilo sa o tom v médiách hodne za posledný týždeň aj v Británii, aj v Isku. Pre vás, tých z vás, ktorí neviete, o čom hovoríme, Máme v Irsku úrad pre ochranu potravín, ktorý spolupracuje s mojim ministerstvom v zmysle otázok ochrany potravín, e, transparentnosti, ochrana spotrebiteľa, označovania a tak ďalej. A e, Írsky úrad e, pre bezpečnosť potravín okrem iného berie vzorky pravidelne v potravinových obchodoch a analizuje ich a teraz robí aj testy DNA na týchto vzorkách, aby zistili presne, čo sa v potravinách nachádza a jeden z 27 testovaných, zmrazených, hovedzích e, hamburgerov medzi tými najlacnejšími Eh, tam sa zistil vysoký obsah eh, konského mesa, čo je nepriateľné. Momentálne naozaj prebieha vyšetrovanie na celonárodnej rovni. Snažíme sa zistiť, o čo tu ide a pokračuje sa v tom, ale vyžaduje si to ďalšie testovanie eh, samotných hamburgerov, ale aj jednotlivých zložiek momentálne je zastavená výroba, kým nevyriešime tento e, problém. Väčšina týchto hamburgerov bola vyvážaná do Spojeného kráľovstva, takisto aj v Spojenom kráľovstve je jeden závod, ktorý mal podobný problém, e, kde sa našli DNA eh, v hovedzích hamburgeroch sa našli DNA konského mesa a bravčového mesa. Čiže povedali, máme také pravidlo, že keď nájdeme v troch vzorkách veľmi nízke DNA iných druhov mesa. Dá sa to vysvetliť e, prepravou. Ak však robíte testy na DNA, tak to sú forenzné testy kde sa dajú na- vyzistiť naozaj veľmi malé stopy, stopové množstva, ktoré by mohli predstavovať krížovú kontamináciu, či už v obchode, alebo na bytunku mesiara, alebo v, v, pri, vo výrobni. Ale ak máte vyšší obsah, zistíte vyšší obsah, ja neviem, 15, 20 DNA konského mesa v hovedzom hamburgeri, to sa nedá vysvetliť krížovou kontamináciou a teda je potrebné nájsť dôveryhodnejšie odpovede na to, ako k tomu mohlo dojsť. A to sa momentálne vyšetruje. Viem, že Írsky úrad na ochranu potravín e, pracuje v spolupráci s britským úradom, snažia sa spoločne e, hľadať riešenie, aby sme mohli uistiť spotrebiteľov. Ale chcem zdôrazniť jednu vec, pretože tá je veľmi dôležitá. V žiadnom prípade tu nejde o nejakú otázku bezpečnosti potravín, ide o otázku vysledovateľnosti a označovania, aby sme zabezpečili to, že spotrebiteľa, ja viem, že áno, že v niektorých krajinách Európy ľudia jedia konské meso stále bez problémov, čiže nevytvárajme tu e, nejaký veľký problém z toho, čo momentálne neexistuje, pretože to nie je problém s bezpečnosťou potravín. Ide o to, že spotrebitelia chcú vedieť, čo jedia a majú právo na to, aby vedeli, čo jedia. A my všetci potrebujeme zabezpečiť systémy, systémy testovania, vysledovateľnosti a označovania, ktoré nám môžu zaručiť to, aby spotrebitelia vedeli, čo jedia. A o tom to celé je. A dúfam, že v, v blízkej budúcnosti sa dostaneme na koreň toho, čo sa deje. A na záver ešte, ak e, dovolíte, chcel by som sa poďakovať Chris Davisovi za jeho vyjadrenie v súvislosti s včerajším zasadnutím výboru a potvrdiť to, čo som povedal včera, že sa pokúsime posunúť veci vpred, čo sa týka medziinstitucionálnych otázok, ale takisto chcem vyzvať tento výbor aj ďalších poslancov v Európskom parlamente, aby sa snažili spolupracovať s predsedníctvom na veľmi ambicioznom programe reforiem, a podarí sa nám dokočiť dokonca ju na problematiku spoločnej polnospodárskej rybolovnej politiky. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán minister. Prejdeme k druhej vlne otázok. Má, prečítam zoznam Dagmar Odberet, pani Morkunajte, pani Šulder Schlelharst, Daniel Brandy, pán Okon, pani Okony. A neviem, či som na niekoho zabudol. Hm. Takže ešte ďalšia téma, označovanie potravín. Asi máte na to silnejší, jednoznačnejší názor. Určite to bude predmetom diskusie, ktorú musíme viesť nielen na našom výbore, ale aj vo všeobecnosti. Pani Hodberen má slovo. Ďakujem pekne, Matias, ďakujem veľmi pekne, pán minister. A tie posledné slova predsedu rady boli skutočne veľmi dobrým úvodom. Až teraz e, začíname byť prísnejší, čo sa týka oznamo- označovania potravín. Hovorím po anglicky, aby to bolo bezprostrednejšie, ale môžem aj po nemecky. Až teraz sa naozaj zameriavame na označovanie potravín v súvislosti s, kr- e, s krmivom zvierat. Až od aféry choroby šialených kráv Členské štáty sa zdá sa prebudia až v časoch krízy. Pred troma rokmi, keď sa upravovala legislatíva o označovaní potravín a ochrane potravín a o životných podmienkach zvierat, ukázalo sa, že len v časoch krízy sú členské štáty také meké ako maslo až že sa s nimi tak ľahko dá vyjednávať, inak nie. Teraz sa vráťme k označovaniu e, potravín. Ja naozaj považujem za nehorázne, že nie každá prísada potravine je uvedená na obale. Ak by totiž bola, tak by to bolo úplne inak. Na druhej strane e, stola my možno niektorí budú hovoriť, že sa to nedá v praxi urobiť, ako sa predsa bude označovať každá jedna prísada v saláme napríklad. A teraz sme pri hamburgeroch. Musím povedať, e, že dúfam, až dúfam, že tak výrazne poklesne konzumácia hamburgovej rope, že sa konečne s tým niečo urobí. My tu teraz hovoríme o tom, že ľudia nemajú možnosť eh, vybrať si. Sú obrovské skupiny náboženských skupín, ktoré z náboženských dôvodov eh, nekonzumujú konské meso, ba dokonca máme ešte väčšie skupiny v EÚ, ktoré odmietajú konzumáciu bravčového mesa v akékoľvek forme. Buď preto, že im to ich náboženstvo neumožňuje, alebo to nechcú. Teda naozaj dúfam, že podobne ako v prípade e, rýb, kde sa zvyšovala hygiena, len čo sa našli nejaké nebezpečné zložky v rybách, e, Potom sa stanovili pravidlá, čo sa týka teploty rýb, ktorá musí výrazne klesnúť už 5 až 10 minút po výlove. Ja si na to veľmi dobre spomínam. Pred niekoľkými rokmi bola to obrovská kauza, možno viac v Nemecku ako inde, ale predsa len um, našli sa tie malé červy v rybách a až potom sa s tým niečo urobilo s hygienou rýb. Podobne aj v prípade BSE, až potom sa veci začali poriadne označovať. Teda dúfam, že čoskoro sa niečo stane aj s hamburgermi, pretože tým, že neoznačujeme každú jednu prísadu, tým vlastne umožňujeme všetkým, aby podvádzali, ak si to želajú. Je to naozaj podvod. Veď hovedzí hamburger by nemal byť nič, iba hovedzie meso. Ak naozaj chceme aby sa veci zmenili. A dúfam, že vy chcete. Vy predsa viete, ako funguje Európsky parlament. Boli ste tu tri roky. Možno sa posnažíte aj na úrovni rady dosiahnuť zmenu a budete iniciatívnejší v týchto nových pravidlách označovania. Chcem sa opýtať, či ste naozaj mysleli vážne, čo ste povedali. Hovorili ste o rozdieloch v SPP som vďačná Linde za to, že pripomenula všetkým, že hlasovanie z výboru Agri neznamená, že bude rovnaký výsledok aj v pléne, pretože e, tam sú naozaj svetelné roky rozdielov medzi týmito hlasovaniami. Minulý týždeň v Štrasburgu sme videli, aké tesné môže byť hlasovanie. Bez hľadu na kompromis vo výbore Agri môžem vám zaručiť, že výsledok v pléne nebude rovnaký. Takže k SPP tu ste spomenuli, čo sa týka e, rozmanitosti plodín a rotácie plodín. Spomenuli ste kvalitu pôdy. Ak dovolíte, ja by som bola trochu presnejšia. Áno, ide tu o kvalitu pôdy a áno, ide tu aj o zníženú potrebu pesticídov a herbicídov a všetko ostatné, kedysi každý jeden rolník uplatňoval pravidlá rotácie plodín. To boli jednoducho postupy, ktoré, ktorý sa držal každý jeden dobrý sedliak. A teraz e, chceme e, zavádzať pravidlá, chceme tak, aby sa dali naplňať lacne a jednoducho v praxi. Chceme celú vec e, zlacniť dobre, ale keď hovoríme, že vďaka diversifikácii plodín Môžeme kontrolovať, či to naozaj funguje z lietadla infračervenými čidlami, tak aby sme vedeli, či rolníci naozaj nepodvádzajú. Naozaj si myslíte, že toto je najlepší prístup? Dobre, v tomto možno áno, ale to by znamenalo, že by sme museli byť veľmi prísni v stanovovaní pravidiel. Keď to však e, premietneme aj na konkrétne rozlohy v hektároch, e, tam už by sme to asi nevedeli podporiť. Ďalej, čo sa týka e, sledovania a dodržiavania pravidiel, myslím, že to nebude také jednoduché. Ak chceme totiž, aby sa to urobilo príliš jednoducho, máme tú možnosť. Spomenuli ste, že chcete začať rokovanie trialógu o elektronickom označovaní dobytka. Mohli sme zaviesť eh, povinné elektronické označovanie a táto možnosť nám však unikla, aj rade unikla. Keby sme to urobili povinné pre celú EÚ, aby sa zaviedol elektronický systém vysledovateľnosti dobytka, tak by sme boli niekde inde. Pred 5 alebo 10 rokmi sme to neurobili. A teraz, eh, keď eh, máme na stole reformu SPP, Musíme vypracovať také pravidlá, aby sa to dalo uplatňovať v všetkých oblastiach. Uh, Teraz eh, teda k reforme SPP. Ak si myslíte, že také obrovské sumy, 30 rozpočtu, sa dajú využiť tak, aby sa to dalo jasne sledovať. Ja si myslím, že to je to isté, ako by sme dali členským štátom e, rovno vypísali šek a povedali im, e, nech si s tým urobia, čo chcú. Ešte posledná vec, ak dovolíte. Prepáčte, že hovorím dlho. E, ešte k rybám a k tým výmetom. Isté vieme, že tie výmety sú obrovské, ale ak by sme umožnili využitie týchto výmetov, opäť by sme umožnili upravovať pravidla toho, ako sa eh, loví a kde sa loví. Možno by sme to mohli poňať tak, že by sme zmenili eh, rozmery sieti a nosnosť sieti. Kristus už nie je, ten by hneď súhlasil, možno aj niektorý iní. Opäť sa vraciame k starej diskusii o tom, aké veľké by mali byť siete a akú veľkú nosnosť by mali mať. Ďakujeme. A kolegyňa Morkunajte, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán minister. Som rada, že ste dnes prišli medzi nás. Som rovnako rada, že som mohla vypočuť naozaj vyčerpávajúce odpovede na naše otázky mm, do 6 mesiac, po 6 mesiacov eh, preberie od vás eh, štafetu môj minister a dúfam, že sa mu bude dariť rovnako dobre ako vám že sa do dobre zvládne. Hovorili ste do SPP, o detailoch SPP a ja mám otázku, ktorá sa týka tej e, správnej časti a administratívnej záťaže na polnohospodárov. Chcela by som vedieť, ako vy veci vidíte. E, naozaj dávame pomerne veľkú administratívnu záťaž polnohospodárom a v podstate na druhej strane polnohospodári asi najlepšie vedia, čo je potrebné spraviť, či už s pôdou alebo s lesom. Čo sa týka e, tej administratívnej časti, tu je potrebné spraviť e, pomenúť e, lesné hospodárstvo, pretože e, jednotlivé krajiny majú napríklad rôzne definície mm, aj v súvislosti s e, medzinárodným kontextom a existujú rôzne definície v medzinárodných organizáciách. Chcela by som vedieť, čo si vy myslíte o tejto novej tendencii, to znamená stále väčšej administratívnej záťaži, ktorú musia znášať, ktorú sa musia vysporiadať plnohospodári. Moja ďalšia otázka súvisí s SPP a s ekologizáciou. Hovorí sa hodne o ekologizácii v parlamente. Povedali sme, že ekologizácia SPP je veľmi dôležitým prvkom, o tom nikto nepochybuje, ale je pravdepodobné, že ak polnohospodári nebudú dodržiavať tie požiadavky ekologizácie, jednoducho nebudú mať nárok na určitú časť platieb, ale mm, nebudú penalizovaní 100%. E, ďalší problém, ktorý majú pobaltské krajiny, sa týka rozdielov v priamých platbách. My vychádzame predovšetkým z princípu určitej spravodlivosti alebo rovnakého zaobchádzania. Ďakujem. Ďakujeme pani Schneiders. Schneiders. Thank you, chair. Uh... Ďakujem, pán predseda. Srdečne vás vítam, pán minister, keďže sme rodáci. Mám veľké očakávania v súvislosti s irským predsedníctvom. Čo sa týka toho škandálu s konským mesom, hamburgeroch, to sa objavilo síce v Írsku, ale nie je to len írsky problém, je to problém celej EÚ. A musím povedať, že my sme sa mnohí snažili presadiť ambicioznejšiu legislatívu o označovaní potravín e, proti obrovskému tlaku e, zo strany e, priemyslu. A chcela by som navrhnúť, aby všetci tí, ktorí boli proti tomuto ambicioznému návrhu, ktorý celkom neprešiel, by sa mali zamyslieť nad dosahmi takýchto postojov, pretože nemôžeme pripustiť situáciu, v ktorej iba 99 hamburgerov respektíve iba hamburgery, ktoré majú 99-percentný obsah istého mesa sa dajú vysledovať eh, vzhľadom na ich eh, zloženie. To je nepriateľné. My sme sa snažili to vyriešiť a nepodarilo sa nám to. Chcem sa opýtať, pán minister, na zdravé námorné prostredie a rybolov a taktiež spoločenstva, ktoré e, s tým súvisia. Čo máte v pláne na ochranu malých e, e, rybolovných flotíl a malých rybných spoločenstiev e, na kraji EÚ? Ďakujeme pekne, Horšnel Hart. Ďakujem, pán minister. Veľmi ma zaujalo, ako jasne odpovedáte, aké jasné máte predstavy. E, isté, že si to aj že máte predstavu o tom, ako funguje Európsky parlament. E, už sa tu mnoho povedalo, ale to, čo ja počúvam od svojich rolníkov, ktorí hovoria, že majú obrovskú byrokratickú záťaž, ktorá ich eh, takmer núti, aby sa vzdali. Želám vám preto veľa šťastia eh, vo vašom úsilí zavádzania väčšej miery flexibility, ale flexibilita znamená opäť viac byrokracie a tu musíme nájsť nejaké riešenie. To je podľa mňa nevyhnutné na to, aby sme príliš nezaťažovali našich ľudí. Ale už to tu zaznelo, naši rolníci predsa vedia, čo robia, keď komisia napíše 70%, eh, iba jedna plodina, eh, tým sme už eh, narušili plynulosť. Praďme sa však ešte k inej téme, opäť k tým hamburgerom. Dámy a páni, na základe súčasnej legislatívy už 20-percentný iný podiel je trestný. E, legislatíva je podľa mňa dostatočne prísna. Myslím si, že riešenie nie je sprísniť legislatívu. To musíme e, uznať. Musíme jednoducho bojovať proti podvodom. Ale otázka, ktorá taktiež ešte je na stole, ja som veľmi rád, že e, konečne sa venujeme legislatíve v oblasti zdravotníctva. Musím upozorniť, že v roku 2014 budú voľby a teda keď sa k tomu dostaneme koncom marca, v tomto legislatívnom období sa nám nepodarí to dotiahnuť do konca. Myslím si však, že by sme mali nájsť nejaký vhodný prístup, aby sa veci posunuli ďalej. Posunuli ďalej. Ide tu o dve veci. Jednak poplatky za úradné kontroly. To je dôležitá vec a to by som rád upozornil. Možno máte aj o tom istú predstavu, keďže sme to upravili došlo k narušeniu hospodárskej súťaže vo všetkých EÚ. E dokonca v regiónoch, ktoré sú od seba vzdialené len 50 e, kilometrov, tam sú obrovské rozdiely v týchto poplatkoch. E, došlo k tomu možno preto, že sme nekonali celkom tak, ako sme mali. Upravovali sme možno príliš veľa alebo nedostatočne. Poplatky predsa nemôžu byť až tak rozdielne na rôznych miestach v EÚ. Podľa mňa to je nedostatok. V práci na tomto nariadení boli aj rôzne iné návrhy. Napríklad v Španielsku sa hovorilo o tom, že e, tieto poplatky by sa mali platiť z daní. Teda e, podniky by ste nemali žiadne ďalšie náklady, alebo by sa to e, zavedlo tak, že každý jeden administratívny subjekt v okrese alebo v krajine môže ísť 30 pod alebo nad, pretože tam sú aj platové rozdiely O tom sa tiež hovorilo, boli v tomto duchu aj zmeny. Možno by sme našli nejaké lepšie riešenie, keby sme sa opäť vrátili k týmto alternatívnym možnostiam, aby sme e, predišli týmto narušeniam hospodárskej súťaže, k ktorým dochádza. A ďalej druhá téma, ktorá súvisí s e, tými kontrolami mesa. E, vidíme, že tie súčasné formy kontroly nie sú schopné rozpoznať podvody a zabrániť im Musíme to teda riešiť inak. Neviem, či už máte nejaké konkrétne predstavy, respektíve či už komisia navrhuje nejaké ďalšie kroky. Podľa mňa by bolo dôležité v práci na týchto témach, aby sme eh, hovorili aj s verejnosťou, s fórami, so zainteresovanými stranami, tak aby sme e, dosiahli výsledok, ktorý bude priateľný pre všetkých. Hovorili ste o nekomerčnom e, využití domácich zvierat. My sme sa v tomto posunuli dosť výrazne vpred e, počas cyperského predsedníctva, ale vidím, že tu mám aj kolegov, ktorí sa podielili na diskusii a to, čo sa týka delegovaných právnych aktov, to, čo sa teraz plánuje, z toho nemôžeme ustúpiť, pretože to je to úplne minimum, čo sa týka práv parlamentu, aby aj ten mal aspoň úplne minimálne slovo v konečnom rozhodovaní o týchto veciach. Isté je to komplikované, stále sa diskutuje o týchto veciach, ale rada e, môže hlasovať e, proti, iba keď to bude jednomyselné. Ide o nekomerčne presuny spoločenských e, zvierat e, domácich miláčikov. Je to otázka, ktorá súvisí s právomocami parlamentu a tu naozaj nesmieme ustúpiť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo pán Gebrandy, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán minister, že ste dnes medzi nami. keď vstúpila do, no, do platnosti Lisabonská zmluva, tak som mal pocit, že konečne tak rybolovná politika, ako aj polnospodárska politika SPP bude pokrývať záujmy 500 miliónov občanov Európskej únie a nie iba tých, ktorí sú priamo zaangažovaní do týchto tém. To znamená rybárov a polnospodárov. Ja som skutočne pyšný na to, že čo sa v parlamente v tejto oblasti, pokiaľ ide liberálnu politiku, dosiahlo, pretože zdá sa, že jednoducho plníme to, čo nám slúbila Lisabonská zmluva, čo sme slúbili Lisabonskou zmluvu, ale myslím si, že výbor pre polnospodárstvo v tomto parlamente robí práve opak. Zdá sa, že e, posilňujú aj naďalej právomoci lobby pokiaľ ide o polnospodársky sektor, a to aj napriek záujmom všetkých ostatných 490 miliónov ľudí v Európe. Ja by som sa teda chcel na vás obrátiť s otázkou, či už máme nejaké neformálne rokovania medzi kľúčovými hráčmi poľnospodárskeho výboru tohto parlamentu a rady ohľadne nejakej finálnej dohody. Ja viem, že oficiálne takéto rokovania nie sú, pretože mm, nebudú tu žiadne dohody, ale čo sa deje neformálne. Títo kľúčoví hráči tohto nášho parlamentu a niektorí hráči z rady e, sa už snažia dohodnúť nejakým spôsobom, ako minú týchto 380 e, miliárd eur. Povedali ste niečo veľmi zaujímavé, o tom veľkom rozdieli, pokiaľ ide o Švedsko a Cyprus. Z geografického hľadiska, áno, samozrejme máte pravdu. Potrebujeme tú určitú flexibilitu na to, aby sme naložili s týmito rozdielmi, ktoré tu sú, ale tieto krajiny, ako aj všetky ostatné členské krajiny Európskej únie, sú veľmi spoločné, pokiaľ ide o jednu otázku. To znamená, že nemajú záujem e, o tie kritériá, ktoré sú, sú spojené s tými peniazmi európskymi, ale majú záujem hlavne o tie peniaze európske. Takže ich zaujímajú tieto peniaze a nie nejaké plnenie jasných pravidiel. Ak si napríklad prečítame správu z Európskeho účtovného dvoru, tak je dosť prekvapujúce, zaražajúce, že koľko málo z tých cieľov, ktoré sme si stanovili s financovaním týchto európskych peňazí, plníme. Z veľkej miery je to na zodpovednosti členských štátov. Stačí sa pozrieť iba na tie schémy, ktoré tu máme medzi využívaním poľnohospodárskej pôdy a životným prostredím. Tieto sú také viditeľné, že členské štáty jednoducho tieto ciele plnia iba ako keby náoko, pretože plnia tie pravidlá, ktoré sú na papieri, ale nie je tu žiadny, žiadna výhoda pre životné prostredie samotné. A to je pre mňa tá hlavná hlavný cieľ, ktoré tieto peniaze majú plniť. Takže vidíme, že tu máme jasný problém. Ja v plnej miere chápem, že farmári potrebujú určitú flexibilitu, e, teda väčšiu ako to, čo navrhuje tá ekologizácia spoločnej poľnohospodárskej politiky, ale nie je to nejaký iný dôvod, prečo tieto štáty nechcú um, túto ekologizáciu. Ich nezaujímajú tieto kritéria, ich nezaujímajú opatrenia týkajúce sa ekologizácie, ich zaujímajú iba peniaze. A kde nájdeme určitú takú vyváženosť medzi dostatočnou mierou flexibility, manevrovacieho priestoru, aby tieto opatrenia boli efektívne a zároveň, aby tieto členské štáty nemali až takú flexibilitu, aby nemohli ako doteraz neplniť e, tieto ciele, ktoré sme si stanovili, ale iba poberať peniaze. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Sofie Okony. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. Som veľmi rada, že sa s vami stretávam tu vo výbore Envy a keďže e, máme čas, chcela by som požiadať e, za všetkých tu prítomných vám popriať šťastný nový rok 2013 a ak dovolíte popriať vám, pán minister, vynikajúci prvý pôrok roku 2013. Čo sa týka konského mesa, všetko tu už bolo povedané. Ja som spravodajkyňou e, návrhu nariadenia elektrického označovania, hovedzieho dobytského označovania e, zvierat. E, mnohé tu už zaznelo, ale chcela by som jednu vec doplniť. Chcela by som povedať toľko, že táto problematika ktorá momentálne rezonuje v Írsku a Spojenom kráľovstve, vyvoláva tri otázky. Poprvé, áno, nejde o otázku zdravia obyvateľstva. To je jasné, naozaj nejde o otázku zdravia obyvateľstva, ale myslím si, že je škandalózne to, že budem jesť konské meso, pričom si budem mysleť, že jem hovedzie meso. Čiže to naozaj otázka ochrany občanov a otázka etiky a svedčí to o tom, ako potrebujeme v oblasti označovania naozaj ambiciózny e, legislatívny text, pretože tento ambiciózny text má chrániť občanov a spotrebiteľov, ale zároveň musíme myslieť aj na predstaviteľov odvetvia, to, na tých, ktorí pracujú ako majú, ktorí produkujú meso alebo akékoľvek iné polnohospodárske, potravinárske produkty správnym spôsobom, aby tu neboli právne diery, aby sme nedali možnosť e, na takéto prípady. Čiže musíme myslieť na ochranu spotrebiteľa, ale zároveň aj na to, aby sme raz a navždy mali nariadenie, ktoré bude ambiciozne a ktoré bude chrániť právnou istotou polnohospodárske podniky. Druhá vec, ktorá súvisí s týmto problémom mesa, ktorým sa momentálne potýkate v Spojenom kráľovstve, je tu aspekt kontroly. Uh, Áno, tento problém mesa, to je jedna vec, ale všetci vieme, že v tých výrobkoch, ktoré dovážame do Európskej únie, ktoré pochádzajú z krajín mimo EÚ, že máme produkty, ktoré vôbec z toho kvalitatívneho aspektu nie sú zosúladené s našimi nariadenami a vôbec nie s očakávaním spotrebiteľov. A máme tu dostatočné kontroly na to, aby sme vôbec sa vysporiadali s touto problematikou e, polnohospodárskej potravinovej produkcie. A potom je tu ešte otázka e, geneticky modifikovaných organizmov. Toto téma naozaj, o nej sa hodne diskutuje v parlamente a zachádzame naozaj na, za rozumnú mieru. E, včera Frederik Vincent, e, komisár pre e, zdravie, povedal v, me, v médiách, komisia by sa nemala dať podriadiť požiadavkám e, štátov. Deže Sanko jasne sa snaží nájsť kompromis medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom k e, návrhu e, smernice a zdôrazňuje otázku subsidiarity v prípade GMO. A táto diskusia tu prebieha už naozaj veľa, veľa mesiacov. Aké teda bude stanovisko írskeho predsedníctva na jednu tému, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá, a ako chcete zabezpečiť integritu vnútorného trhu a zároveň zabezpečiť konsenzus medzi členskými štátmi. Čiže to boli moje otázky. A pán predseda Matias, ja by som chcela vedieť, ako je zabezpečené chorvátske tlmočenie, pretože chcel som počúvať chorvátštinu a nevidím označenie chorvátskej kabiny, takže môžem vás poprosiť dať mi číslo chorvátskej kabiny? Aha, 13, dobre, ďakujem. Ja, vielen Dank und viel Spaß bei der... Ďakujem veľmi pekne, želám veľa úspechov pri počúvaní tlmočenia. Ida, nech sa páči. Ako posledná rečnička ste sa prihlásili. Ďakujem veľmi pekne, ja budem veľmi stručná a urobím to v mojej slavej angličtine. Iba aby sme nadviazali na tie geneticky modifikované plodiny. Ja som takisto členov výboru pre petície a, a mali sme tam naposledy A mali sme tam naposledy prítomných včelárov, ktorí musia využívať geneticky modifikované plodiny a došli protestovať, pretože ich nutia používať geneticky modifikované plodiny. A týmto sa dostávajú tieto látky aj do medu. A pre včely a pre včelárov je to skutočne zlé. Oni sú proti tomu. Pretože jednoducho nemajú sa ako brániť, nemôžu sa vyhnúť používaniu týchto plodín či sa to dostane do medu, do pela týchto rastlín, ktoré tie včely opelujú. Takže by som sa chcela spýtať, či by ste nemohli v súlade teda s tým, čo sme tu prerokovali ohľadne problematiky včiel, e, skutočne venovať viac pozornosti práve tejto problematike, e, tak aby včelári ako aj spotrebitelia si boli istí, že keď kupujeme med, a nie je riadne označený, kde, že by povedalo, že to obsahuje, že to pochádza z regiónu, kde sa pestujú aj geneticky modifikované e, plodiny, pretože teraz tu boli zmeny e, v legislatíve, takže sa to nemusí označovať, aby sme jednoducho mali istotu, že kupujeme med, ktorý chceme. Jednoducho, my musíme mať dôveru v produkty, ktoré kupujeme a dúfam, že rada nám pomôže e, e, pre, presvedčiť komisiu, aby nebola až taká praktická, ktorá týmto spôsobom pristupuje veľmi zhovievavo k celej problematike modifikovaných plodín. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Nech sa páči, pán minister, máte záverom slova reagovať na navrhované otázky, na spýtané sa otázky a nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, skutočne tu odznelo veľa otázok, takže dovolte mi, aby som sa k ním vyjadril čo možno najkomplexnejšie a najzrozumiteľnejšie. Tie prvé otázky, ktoré tu odzneli, tie sa týkali predovšetkým ohľadne označovania pôvodu potravín. Áno, máte pravdu, keď hovoríte, spotrebitelia musia vedieť, že čo jedia, za čo platia, čo kupujú. Nie sú tu žiadne požiadavky E, zo strany zákona, pokiaľ ide o označovanie toho, čo potraviny obsahujú, predovšetkým pokiaľ ide o potraviny, ktoré pozostávajú z viac zložiek, spracované potraviny. Takže od budúceho roku potraviny, ktoré obsahujú meso, budú musieť byť označené celkom presne, že ktorú zložku mesa, akého mesa obsahujú. Myslím si, Znovu teraz hovorím e, ako írsky minister. Našou prioritou momentálne je, aby sme sa skutočne dopatrali, ako sa to vôbec mohlo stať. Ja si myslím, že to dáva celkom jasné najavo, že máme síce prísny monitorovací systém v Írsku, vôbec, že sa toto dostalo na svetlo sveta, tá problematika. Náš úrad pre bezpečnosť potravín, že robí takéto testy DNA. To si myslím, že je príkladom toho, ako my vážne berieme celú otázku kvality potravín. A z pohľadu životného prostredia, ak sa napríklad pozriete na včelársky sektor v Írsku, my sme prvou krajinou na svete, ktorá sa nesnaží nielen odpovedať na otázku, že odkiaľ a, toto meso pochádza, ale, ale aj akým spôsobom bolo spracované Takže koncom tohto roku zhruba 32 tisíc e, farmárov, ktorí chovajú hovedzí dobytok, budú mať audit, e, ktorý bude označovať to meso, uhlíkový audit, ktorý bude hovoriť o tom, od, odkiaľ to meso pochádza, ale takisto e, budeme mať aj presné informácie o tom zvierači, z ktorého to meso pochádza. Takže tento škandál je dosť negatívny. Vôbec to, že sa to mohlo udiať, to je veľký problém. My sme tento problém vôbec identifikovali na základe toho, že náš úrad pre potravinovú bezpečnosť to našiel, objavil a našou úlohou je teraz uplatniť všetky možnosti v tom zmysle, aby sa také niečo neopakovalo. Ale ako predseda rady ministrov poľnohospodárstva som do istej miery limitovaný na základe toho, čo sa oficiálne na našej rade uh, vyrokuje. Ja chápem to, čo ste tu viacerí povedali, že stanovisko výboru pre poľnohospodárstvo nebude zároveň aj stanoviskom ktoré podporíte všetci v plenárnej miestnosti, pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodárskú politiku, ale to je už problém parlamentu. Ak parlament eh, sa vyjadrí jedným hlasom a rada urobí to isté, tak potom budem ja na rade, aby som sa snažil zosúľadiť tieto diskusie v spolupráci s parlamentom v mene rady, aby sme dospeli ku kompromisu. To znamená, za parlament to musíte doriešiť vy, Eh, váš výbor a zvyšok parlamentu. Nebudem sa k tomu teraz vyjadrovať. A pokiaľ ide o tú diverzitu, diverzifikáciu plodín a rotáciu, sú tu výhody a nevýhody. V oboch prípadoch komisia sa rozhodla, že sa budeme uberať cestou diverzifikácie plodín, ktoré sa pestujú, pretože si myslíme, že to je jednoduchšie, pokiaľ ide o monitoring a implementáciu. A to si vyžiadalo veľkú diskusiu tak na komisii, pretože bolo treba sa rozhodnúť buď cestou rotácie alebo diverzifikácie. Ja skutočne chápem tie argumenty za aj proti v oboch prípadoch, ako polnospodár to skutočne rozumiem. A pokiaľ ide o tých 40% z rozpočtu, ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme povedali, že aj v tom návrhu komisie a my sme ešte nevedeli, že aké budú závery viacročného finančného rámca. To, čo sa tu navrhuje v rámci spoločnej pomospodárskej politiky aj rozpočtu, tak to je redukcia percent celkového rozpočtu EÚ, ktorý je vyčlenený pre polnospodárstvo. Zhruba 38% je návrh komisie, ale rozpočet CAP je jediným, jediným, jedinou zložkou rozpočtu, ktorá nebude indexovaná v rámci rozpočtu EU. Takže od roku 2000 a nakoľko to nie je indexované, alebo nepodľa to inflácii, je to vlastne škrt v rozpočte každý rok do budúcnosti, pokiaľ ide o SPP. A to je vlastne návrh komisie, takže uvidíme, ako sa k tomu vyjadri viacročný finančný rámec. Ale ja by som bol za to, aby sme mali silný rozpočet spoločnej poľnohospodárskej politiky, pretože to je veľmi dôležité pri tie dôvody, ktoré ste spomenuli vy, ale aj pokiaľ ide o bezpečnosť potravín v budúcnosti. Európa ešte stále dováža veľké množstvo potravín, ktoré konzumujeme a máme skutočne záväzok, aby sme mali inovatívny, aby tieto aby sme mali potravinovú výrobu a celý systém, ktorý s tým súvisí, čo možno schopnejší, aby sme mali správnu politiku naprieč celej Európskou úniou. Ak to chceme dosiahnuť, tak budeme musieť sa to zaplatiť. Jednoducho tomu musíme čeliť. A pokiaľ ide o tie výmety, ktoré sa tu spomínajú, odhadzovanie rýb, ktoré sa nevyložia, e, je to komplikovanejšie, ako zmeniť veľkosť ok na sieťach. E, celý tento rybársky priemysel vyhodnocuje štúdia expertov, Časť tohoto problému, ktorý súvisí s výmetom, je, že malé ryby, ktoré by sa nemali vôbec chytiť, keď chytáte veľké dospelé ryby, ktoré sa môžu dostať na trh, tak tieto by sa nemali chytiť. Tak to je v poriadku, to máte pravdu. My sme napríklad v, v Keltskom mori, e, južne od Írska, mm, tam chytajú flotily francúzske, e, konkrétne typy ryb, ktoré konkrétne typy rýb, na ktoré sú prispôsobené aj siete. Ide o tresku, ale to je veľmi dôležitá súčasť tejto stratégie, ale pokiaľ ide o e, taký typ rybolovu, kde sa chytajú viaceré typy rýb zároveň a máte tam kvotu, aby ste chytili iba a máte ustanovené určité kvóty, pokiaľ ide o tri druhy rýb, ale nie pokiaľ ide o ten štvrtý druh, tak čo robíte s tým štvrtým druhom rýb? Pretože tam sú rozdiely, pokiaľ ide o veľkosť, pretože tieto všetky ryby chytáte do jednej siete, chytáte ich všetky rovnakej hĺbke, takže ako urobiť rozdiel medzi tým, že akú máte kvotu stanovenú na jeden druh a akú kvotu máte stanovenú na druhú. Takže Určitý, určitý pokrok sme v tejto oblasti urobili, ale nevyriešili sme to všetko. To znamená, budeme tu mať, budeme tu mať problém ten, že rybári budú jednoducho chýtať také ryby, na ktoré nie sú stanovené, na ktoré jednoducho nemajú kvóty a to sa jednoducho tomu sa nevyhneme. Budeme musieť urobiť také opatrenia, ktoré nám pomôžu vyhnúť sa tomuto a vyriešiť tento problém, ale nevyhneme sa tomu nevyhneme sa tomu tak či tak, takže budeme musieť sa na to pozrieť ako na problém, ktorý je oveľa komplexnejší. A pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu, som rád, že tu máme pred... zastupcu Litvy, Írsko, Litva a Grécko sú súčasťou trojky predsedníckých krajín a snažíme sa spolu pozerať na celý sumár problematik, aby sme skutočne mohli potom postúpiť niektoré záležitosti, ktoré sa nepodarí doriešiť v rámci našho predsedníctva a tešíme sa na spoluprácu práve s Litvou, ktorá bude na predsedníckej stoličke po nás. Snažíme sa nájsť rovnováhu pokiaľ ide o reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky a zároveň zabezpečiť to, aby táto reforma nestala členské štáty farmárov veľa času, veľa energie a veľa peňazí. A to je mm, stály boj, ktorý sa snažíme zvádzať. A sa teším aj na to, že tie návrhy, ktoré tu máme zo strany komisie, pokiaľ ide o spoločný prístup, nový prístup eh, k lesnému hospodárstvu, udržateľnému lesnému hospodárstvu, to je takisto niečo, kde chceme dosiahnuť čo možno najľahšie zmeny, v tom zmysle, aby boli pochopiteľné a ľahko implementovateľné. Pokiaľ ide o špecifické problémy baltických štátov týkajúce sa e, priamých platieb, ja som navštívil Estonsko, Lotyšsko a Litvu pred pár mesiacmi, aby som sa zhováral s ministrami týchto krajín ohľadne tejto problematiky a členské štáty a, a ministri, s ktorými som sa rozprával, e, som zaznamenal, že hovoríme, že sa snažíme uberať tým istým smerom, pokiaľ ide to priame platby a pokiaľ ide o tie platby za hektár v týchto baltských štátoch, by sa mali približiť k priemoru. A myslím, že v tejto oblasti sme urobili pokrok a tomu vďačíme tak ministrom, ako aj vám tu v parlamente. Pokiaľ ide o označovanie, aj tomu tu ozneli určité pripomienky. Ja viem, že parlament chce robiť označovanie potravín správnym spôsobom a rada sa bude snažiť nájsť také možnosti, aby sme zohľadnili tie návrhy, ktoré predloží komisia, keď ich dostaneme, ale nechcem vám slúvať v tejto oblasti nič také, mm, o čom ešte momentálne neviem, pretože nevieme, ako zareagujeme na návrhy komisie, ktoré ešte momentálne nepoznáme. A pokiaľ ide o reformu SPP a udržateľný rybolov. K tomu by som povedal, že udržať reforma e, spoločnej rybolovnej politiky je taká, aby sme mali na jednej strane fungujúci rybolov, ale aby sme aj ponechali dostatočné množstvo rýb e, v našich vodách. Aby sme aj opäť o 10 rokov mali dostatočné množstvo rýb. A tomuto sa chceme dopracovať. Preto sa snažíme pracovať na tejto reforme tak veľmi, ako to robíme. Pokiaľ ide o ekologizáciu, áno, budeme tu mať nové byrokratické požiadavky, ale budeme sa ich snažiť minimalizovať. Myslím, že dvor auditorov nás takisto v svojich analýzach a správach do istej miery chce príjmeť k tomu, aby sme tú byrokrat- to byrokratické zaťaženie čo možno najviac znížili. Zhruba v marci budeme mať stanovisko rady k tejto problematike, takže dúfam, že potom začneme pracovať hneď s týmito informáciami. A pokiaľ ide o tie priame pripomienky týkajúce sa nádejí parlamentu, Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu. Ja chápem tie obavy, ktoré ste vyjadrili, nezdielam s vami všetky, ktoré ste vyjadrili. Nie všetci ministri členských krajín vnímajú Európsky parlament tak negatívne, ako ste to povedali, pokiaľ ide o produkciu a výrobu potravín. Pozrite sa na to, ako sme tu mali situáciu pred 20 rokmi. To znamenali sme dramatické zmeny, pokiaľ ide o vystopovateľnosť pôvodu potravín. Pozrite sa na udržateľnosť, na ďalšie rôzne aspekty, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť práve zlepšenie spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pozrite sa na štandardy, ktoré tu teraz máme v platnosti. A myslím, že táto najnovšia reforma je ešte o tom, aby sme zmodernizovali tento spôsob zmýšľania, aby sme sa vysporiadali skutočne s výzvami, ktoré sme sa nevysporiadali pri poslednej reforme, ako napríklad potravinová bezpečnosť, ako klimatické zmeny a udržateľnosť potravinovej výroby. A preto je dôležité vnímať v tomto kontexte aj ten pilier číslo 2. A záverom by som a ja chcel zaželať vám a všetkým všetko dobré v novom roku. Ja som skutočne rád, že ľudia sa chcú učiť chorvátsky. To je dobrý znak toho, že čo ešte v budúcnosti nás čaká ale zároveň ocenujem aj to, koľký tu hovoria po anglicky, pretože ja hovorím iba anglicky a iba si uvedomujem, že ešte budem musieť stráviť veľa času, aby som sa učila iné jazyky. Pokiaľ ide o problematiku geneticky modifikovaných plodín, chcel by som povedať, že v tejto oblasti pokiaľ ide o túto iniciatívu, ktorú sme tu mali na rade, ešte sme neurobili veľký pokrok, pretože tu nebola dosť veľká väčšina, ktorá by to bola podporila. Čo môžeme urobiť my ako predsednícka krajina je vyhodnotiť to, či tu je nejaká zmena v tejto oblasti, pokiaľ ide o to, ako to vnímajú jednotlivé členské štáty a myslím si, že závisí od komisie, aby predložila nejaké nové vstupy, aby sa možno zmenil tento hlasovací muster, ktorý tu máme aby sme aj v tejto oblasti urobili určitý pokrok. Predovšetkým pokiaľ ide o geneticky modifikované podlodiny a, a to, ako majú, ako súvisia s ostatnými prvkami. A pokiaľ ide o tie včely, ktoré ste tu na záver spomenuli, ja viem, že včelári momentálne musia čeliť dosť veľkému tlaku v celej Európe. Včely samotné napadajú rôzne choroby v poslednej dobe a takisto sú tu aj obavy, ktoré súvisia s insekticídmi, e, ktoré sa používajú na niektoré plodiny, ktoré škodia včera, ale takisto aj pokiaľ ide o modifikované plodiny. Ale myslím si, že je dôležité, aby sme tu povedali to, že táto diskusia je súčasťou procesu spolurozhodovania a tento výbor e, príjme svoje vlastné stanovisko, pokiaľ ide o tú konkrétnu otázku, ktorú ste tu vy nastolili a preto si myslím, že vlastne taká prvá reakcia na ten problém, e, ktorý ste tu nastolili, musí prísť práve z tohto výboru a to potom bližšie určí aj smerovanie celkových diskusí s radou, aby sme mohli v tejto veci urobiť konkrétne závery. Takže Vyjadrili ste sa k viacerým problémom, ospravedlňujem sa, ak som nereagoval na všetko, snažil som sa pokryť všetky vaše otázky v rámci toho času, ktorý mám k dispozícii. Ďakujem za váš záujem a ak chcete ma osloviť písomnou formou priamo eh, ako predsedu Rady ministrov pre pomospodárstvo, nech sa páči, môžete sa na mňa obrátiť a teším sa na spoluprácu s vami ďalších 5 mesiacov. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto možnosť eh, že sme mohli vám položiť otázky, že ste na ne reagovali. Ďakujem pekne za to, že ste dali možnosť, že vás môžu kolegovia priamým spôsobom osloviť v písomnej podobe. Zanechalo to na nás skutočne veľmi dobrý dojem, ale uvedomujem si, že sú tu ešte určité napätia, ktoré sú tu, predovšetkým pokiaľ ide o, spoločn- o reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky, ale pokiaľ ide o reformu rybolovnej politiky, bude to skutočne napínavý čas, budeme sa musieť sami vybičovať čo možno najlepšiemu výkonu. Tieto dva sektory, ktoré spadajú do vašej e, právomoci, tieto dve oblasti sú vo výlučnej kompetencii Európskej únie a preto bude určite taký test latmusového papierika aj po Lisabonskej zmluve, aby sme celkom jasne dali najavo, že dokážeme konať, môžeme sa tu síce navzájom pohádať, ale na konci dňa potrebujeme mať jasný výsledok, aby všetci videli, že sme sa dohodli. A preto aj vy, aj my máme na pleciach veľkú zodpovednosť a na to nesmieme zabúdať. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Želám vám veľa úspechov. Želám vám veľa šťastia, to budete potrebovať a ďakujem skutočne na tie, za tie konkrétne odpovede, ktoré ste poskytli na konkrétne otázky a vaša ponuka, ktorú ste tu dali, platí aj z našej strany. Ak sú tu nejaké problémy, ak sú tu ťažkosti, nech sa páči, môžete mňa alebo kolegov, kolegyne z nášho výboru kontaktovať priamo a my sme vždy otvorení a pripravení na spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne, ešte raz všetko dobré a ďakujem. So, als allererstes möchte ich einen nächsten Minister begrüßen. Najskôr by som chcel privítať e, ďalšieho ministra. Máme tu totiž zástupcu litovského e, predsedníctva, máme tu ministra zdravotníctva Litvy. Srdečne vás vítame. Jetzt haben wir Teraz je na rade správa kolegu Ulmera a navrhujem, aby sme to poňali stručne, pretože inak sa dostaneme do časovej tiesne. Nech sa páči, pán Lula, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ja budem naozaj stručný. Ide tu o veľmi technickú správu, ktorá je zameraná predovšetkým na to, aby sa doterajšie platné bezpečnostné normy zhrnuli do nového nariadenia Okrem toho je to správa, kde v rámci odseku 50 sa spomína e, mimoriadna spolupráca s výborom pre zamestnanosť. Teda sme e, schopní niektoré články upravovať pozmeňovacími návrhmi, nie všetky. E, v doplneniach sa to vlastne všetko popisuje. Ide o to, aby sa celá vec upravila teda v novej forme legislatívnej, Súvisí to s e, ochranou človeka pred e, jurizujúcim e, žiarením. Je potrebné ho buď úplne odstrániť, alebo zmierniť. A taktiež ide o to, aby sa stanovili normy, ako presne budeme chrániť, teda technicky, ako budeme chrániť človeka. Ja som v Nemecku už 37 rokov zameraná presne na túto oblasť, e, teda na osoby, ktoré sú vystavené tomuto ionizujúcemu žiareniu. Zameriavam sa aj na formy ochrany. Spomeniajú sa tu v texte rôzne právne akty a návrh ich veľmi správne popisuje. Musím povedať, že návrhy, ktoré sú tam spomenuté, sú veľmi e, uplatniteľné v praxi v správe predkladám niektoré návrhy, napríklad kapitula 9. Tu by som úplne vypustil. Bol by som rád, keby táto kapitola bola predmetom osobitného právneho aktu. A tam by mohla prípadne uviesť, že tu ide o dopady na rastliny a zvieratá, ktoré taktiež podliehajú tomu ionizujúcemu žiareniu. E, musíme sa najskôr zvorazniť, e, zhromaždiť potrebné údaje. E, keby sme dodržali stanovený časový plán, ja mám v tomto smere doposiaľ zlé skúsenosti, od roku 2007 sa ešte stále nedotiahla dokonca otázka medicínskeho pokrytia E, tejto problematiky, teda ako sa to môže e, riešiť liekmi. E, teda nie som príliš veľkým optimistom, že sa nám toto smere podarí splniť časový plán. Ďakujem pekne. Neskôr pani Rivasi a potom pán Ousky. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. No, tu sa púšťame do veľmi dôležitej smernice. Mm, jasné, že sa jedná o technickú smernicu, ale týka sa ochrany pred ionizujúcim žiarením, kde e, máme množstvo smerníc, napríklad smernica 96, ktorá hovorí o všetkých základných veciach, Eh, ohľadom sanitárnej ochrany voči ionizujúcemu eh, žiareniu, to znamená pri riadnom fungovaní, pri náhodnom eh, vystavení sa, ale takisto je tu smurnica o pacientoch, o nebezpečnej činnosti, informáciách o katastrofách, o pracovníkoch v, atomovom, v nukleárnom priemysle a myslím si, že ochrana životného prostredia by mala byť takisto zakomponovaná do všetkých týchto smerníc. Môj prvý aspekt je vždy taký, ktorý hovorí o zmene právneho základu. Predsa len je tu smernica, ktorá vychádza z Euratom dohody a prvým cieľom dohody Euratom bol e, vývoj atomovej energie, ktorá by mala zabezpečiť mier a prosperitu. To bol prvý cieľ. A radioochrana e, ochrana pred e, žiarením bola druhorada. E, iba tam, kde je to možné, čiže ide o zdravotnú ochranu obyvateľstva. To znamená, čo môžeme spraviť preto, aby e, sme mohli zakomponovať aj túto vec do zmluvy Euratom. A druhá vec, z ktorej vychádzam, my e, v parlamente sme v rámci spolurozhodovania a keďže hovoríme o zmluve o Euratome, v tom čase môžeme mať k tomu iba náš názor a nie spolurozhodovať. Čiže to je úplne iná vec druhý aspekt tejto smernice. Táto smernica stanovuje obmedzenie individuálnej dávky na pre obyvateľstvo. Čiže to je tu zachované ako v tej smernice z roku 96. Ale vzhľadom na všetky vedecké poznatky, ktoré máme ohľadom toho, čo sa stalo po Černobyle a všetky tie údaje, ktoré máme o E, kontaminácii pôdy, všetky nové vedecké dôkazy, to všetko môže viesť tomu, že by sa e, mal ešte znížiť táto dávka, pretože vzhľadom na nové vedecké e, poznatky je tá dávka, minimálna dávka veľmi vysoká. A tu sme sa, vôbec tejto smernici sa už vôbec nehovorí o tzv. kolektívnej dávke. To znamená, keď to vynásobíme počtom ľudí, ktorí boli vystavení takémuto žiareniu. A to je veľmi dôležité, pretože tu hovoríme o tom, že ak napríklad zajtra by sme odstavili všetky atomové elektrárne, tak tu zavedieme výnimky a oslobodenia určité. To znamená, do určitej úrovni jednoducho môžeme zabezpečiť to, že jednoducho uvoľníme určité množstvo radioaktívneho žiarenia, ktoré bude rešpektovať e, radioaktivitu a koncentráciu, ale neocenujeme tam, nezohľadňujeme počet ľudí, ktorí budú vystavení takémuto žiareniu. Čiže to je veľmi, veľmi závažná vec. A tretia vec, ktorá tu je tzv. referenčná dávka. To znamená, že v prípade nehody každá krajina sa môže pohybovať v rozmedzi od 20 do 50 to je veľmi veľký rozdiel. A potom e, je tu ešte ďalšia dávka po takomto e, ožiarení. Čo sa stalo vo Fukushima? Ja som tam bola a povedali vám, dobre, až po tých 20 e, mili e, môžete ísť v dávke, ale ako dávka samotná, to je strašne vysoká dávka. Čiže tu takýmto spôsobom sa akoby akceptuje radioaktívna kontaminácia životného prostredia. To je veľmi zlé. A myslím si, že kolegovia neriešia v podstate otázky tejto náhodnej radioaktivity. Takisto, čo sa týka zariadení. Hovorí sa tu o tom, že študenti 16 až 18 e, rokov môžu byť vystavení ročne inej dávky. Ako keby to bolo priateľné, pritom však to prináša určité riziko. A ak poviem, tak v podstate toto je negatívny aspekt tej smernice v porovnaní s tým, čo sme mali doteraz. A posledný prvok, pretože tu je to strašne veľa a je treba to riešiť zásadným spôsobom, všetko, čo sa týka uvoľnenia radioaktívneho odpadu v životnom prostredí. Výnimka sa stane ako pravidlom. Vo Francúzsku sme povedali, že je zakázané takéto niečo. A ak sú povolenia, tak sú veľmi presne stanovené. Zatiaľ, čo tu bude základným pravidlom uvoľnenie výnimiek. Čiže to je naozaj veľmi, veľmi závažné. Vielen Dank und jetzt bitte kurz Miroslav Ucky. Miroslav Ucky, nech sa páči. Eh, ja vám ďakujem, pane predsedo. Ja budu, ja budu... Ďakujem pekne, pán predseda, len veľmi krátko. Na rozdiel od našej vážnej, vážnej pani kolegyne, ja súhlasím s tým, že tá správa nie je veľmi zložitá. Pre našu skupinu je priateľná. Všetci súhlasíme so snahou zlepšiť ochranu obyvateľstva pred ionizujúcim žiarením, zjednotenie E, smerníc, to je takisto jasný cieľ. Ak súhlasíme s tým, že keď sa správe hovorí o ochrane občanov pred ionizujúcim žiarením, tá časť, ktorá sa týka ochrany životného prostredia, by nemusela byť nutne súčasťou tejto správy. Viem si predstaviť určité upresnenia, našiel som tam zopár nejasnosti. po konzultácii s našim metrologickým ústavom si dovolím navrhnúť pozmenujúci návrh, ale nejde o nič závažné ani o nič, čo by menilo charakter správy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz ešte dám slovo na chvíľočku komisii. Prosím stručne. Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať e, e, za veľmi vyváženú a pozitívnu správu a ďakujem aj za konštruktívne pozmenujúce návrhy, ktoré sa tu predkladajú v tejto správe. Vítame to, že pokladáte túto správu za dôležitý krok smerom k zlepšeniu ochrany pred vystavením sa ionizujúcemu žiareniu. Takisto aj my si myslíme, že e, ide o významné zlepšenie e, ochrany ľudí aj životného prostredia pred ionizujúcim žiarením. Dovolte zareagovať na jednu otázku, otázku životného prostredia. Ochrana životného prostredia, spravodajkynia víta v princípe zabudovanie požiadavky ochrany životného prostredia, ale presvedčená naďalej o tom, že e, zatiaľ ešte nemáme dostatočné vedecké dôkazy na to. Komisia je naďalej presvedčená o tom, že je na čase zakomponovať ochranu životného prostredia komplexným a kohonentným spôsobom do existujúceho systému ochrany obyvateľstva. A sme presvedčení o tom aj my, že sa to dá konzistentne spraviť v rámci zmluvy Euratom. Máme systém, ktorý umožňuje vychádzať z vedeckých poznatkov a vypracovať metodiku na stanovenie dopadu ionizujúceho žiarenia na iné e, druhy e, živočichov ako ľudí. Tá správa bude čoskoro zverejnená a netrpezlivo ju očakávame. Dúfame, že na základe týchto vedeckých poznatkov môžeme pokročiť ďalej aj z ochranu životného prostredia pred ionizujúcim žiarením. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán spravodajca. Ďakujem pekne za vyjadrenia. A najskôr by som rád oznámil, že na budúcu stredu od 15. do 18. prebehne seminár na túto tému. Všetci, ktorých to zaujíma, sú srdečne vítaní. Teším sa na živú diskusiu. Ďakujem. Ďakujeme za toto stručné vyhlásenie lehota na prekladanie pozmiacich návrhov vyprší 5. februára. Teraz e, ďalej sa bude e, hlasovať 20. marca e, u nás na výbore a 24. apríla pardon, bude hlasovanie, v marci bude rozprava a až v júni sa bude hlasovať o, o tejto správe v pléne. Ďakujeme všetkým za veľmi stručné poňatie tejto témy. A srdečne vítam ministra zdravotníctva írskeho predsedníctva Srdečne vás ešte raz vítame na našom výbore. Sme najväčší legislatívny výbor Európskeho parlamentu, aj keď dnes zasadáme v najmenšej miestnosti. E, to však nás nejako neobmedzuje. E, máme naozaj obrovské množstvo tém, ktoré súvisia s našim pôsobením. Jednak je to smernica o tabaku, e, ďalej zdravotná starostlivosť na zahraničnej úrovni, ďalej klinické pokusy a medicínske zariadenia. Naozaj toho máme pred sebou veľa. A veľmi nás teraz zaujíma, ako vec vnímate vy. Budeme vás eh, s veľkou pozornosťou počúvať. Máte priestor 10 minút, potom dostajú slovo koordinátori v mene politických skupín a potom eh, v druhom kole dostanú slovo kolegovia z výboru. Máme mnoho prihlásených eh, rečníkov, máme tu mnoho spravodajcov, ktorí sú prítomní, teda bude to naozaj veľmi zaujímavá diskusia. Máte slovo, nech sa páči, pán minister. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení európsky poslanci. Je mi veľkou cťou, že môžem dnes hovoriť a predstaviť program Jerského predsedníctva v oblasti zdravotníctva. Rok 2013 predstavuje 40. výročie vstupu Irska do vtedajšieho Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Tí z vás, ktorí v 73. už sme žili, je stále fascinujúce spomenúci, ako to vyzeralo vtedy, aká bola hospodárska, politická, spoločenská atmosféra vytvára doma aj v Európe. Od toho, odvtedy naše členstvo v Európskej únie nám prinieslo množstvo prínosu pre irských občanov, hospodárskych aj spoločenských. Avšak momentálne stojíme pred inými výzvami, Eh, to nehovorím iba o aktuálnej hospodárskej situácii a preto írske predsedníctvo vo svojom programe je zamerané na posunutie vpred tých návrhov, ktoré zabezpečia to, čo Európa potrebuje. Stabilitu, pracovné príležitosti a rast Vzhľadom, alebo bez ohľadu na hospodárskú situáciu, snažíme sa zlepšiť blahobyt a zdravotné podmienky našich občanov. Snažíme sa zabezpečiť preto, aby, to, aby naše systémy zabezpečili efektívne, účinné e, poskytovanie zdravotnej starostlivosti našim občanom. Jednotlivé členské štáty sa pasú s vlastnou realitou v oblasti zdravotníctva, avšak dôležitosť spolupráce, podelenie sa o myšlienky, podelenie sa o informácie, osvedčenie postupia tam, kde je to hodné aj zrealizovať legislatívne legislatívu. To sú všetko veci, ktoré nemôžeme podceňovať. Úloha Európskeho parlamentu a poslancov európskych je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Ako prevolení predstavitelia občanov Európskej únie, vaša úloha spolu legislatívca je kľúčová preto, aby boli zastúpené ich záujmy. Írske predsedníctvo si uvedomuje význam zapojenia sa alebo zapojenia Európskeho parlamentu e, spoluprácou na rade a spoluprácou s vami v Európskom parlamente e, spoločne môžeme zlepšiť životy našich spoluobčanov, ako teraz, tak aj v budúcnosti. Na rade úzko spolupracujem s mojimi trio partnermi, to znamená s Litvou a, a Gréckom a teším sa na plodné diskusie s doktorom Andrukatisom, Katisom, e, litovským ministrom zdravotníctva. Legislatívny program je v centre programu írskeho predsedníctva. Írske predsedníctvo využije všetky zdroje, ktoré má na to, aby stanovilo priority a pokročilo vpred e, v kľúčových legislatívnych otázkach oblasti zdravotníctva, to znamená tabakové výrobky, ako ste povedali, pán predseda, cezhraničná zdravotná pomoc, klinické testovanie lekárskych technik Fajčenie je jedno z najväčších hrozieb eh, zdravia obyvateľstva a asi 700 tisíc EU občanov každý rok umiera na ochorenia, ktoré súvisia s tabakom. Ďalšie milióny musia žiť s chronickými ochoreniami, ktoré sú spôsobené spotrebou tabaku. Náklady na jednotlivcov a ich rodiny, čo sa týka e, straty zdravých rokov života, straty rodinných príslušníkov a stres vyvolaný, to všetko je jednoducho nevyčísliteľné. Veľkou tragédiou je to, že jednoducho sa tomu dá úplne vyhnúť Musíme spraviť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli fajčiarom s tým, aby prestali fajčiť a aby sme zabránili mladým ľuďom v tom, by začali fajčiť. E, navyše, e, čo sa týka navyše tých ľudských zdrojov, e, e, sú tu aj finančné náklady, liečenie ochorení, ktoré súvisia s tabakom, predstavujú veľké náklady pre rozpočet zdravotníctva. Takisto spotreba tabaku má širokosiahle dopady na hospodárstvo, absencia na pracovisku, strata produktivity a predčasný odchod do dôchodku. Ministri zdravotníctva EÚ majú mimoriadne obavy v Eh, a idem veľmi o to, aby tabakové výrobky prestali byť zaujímavé pre mladých ľudí a deti. V Írsku máme vedectva o tom, že 78% fajčiarov začalo fajčiť pred 18. rokom života, keď boli ešte neplnoletými, keď boli deťmi a ja, e, je celá skupina detí, ktorí sú, sa stanú závislými na cigaretách a je veľmi ťažké potom sa zbaviť tejto závislosti. Je veľmi dôležité pamätať aj na to, že každý druhý fajčiar umiera na ochorenie, ktoré súvisí s tabakom jasne to svedčí o tom, že opatrenia na kontrolu spotreby tabaku, ktoré máme k dispozícii, jednoducho neochránili najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Tabakový priemysel by rád vyvolal dojem, že fajčenie je zdravé a že sme proti fajčen, fajčiarom. Nie, my nie sme proti fajčiarom, my sme proti fajčeniu. My chceme chrániť európskych občanov a spravíme všetko pre tých, ktorí sú fajčiarmi, nakoniec aj to sú naši spoluobčania. E, legislatíva v oblasti tabaku je jednou z hlavných priorít írskeho predsedníctva. Ja som presvedčený o tom, že musíme dosiahnuť najväčší pokrok. V auguste spolu s 11 ministrami zdravotníctva sme oslovili komisiu s tým, aby návrh bol predložený ešte do konca roka 2012. Pán predseda, bol som veľmi rád, že komisii sa podarilo predložiť návrh smernice o tabakových výrobkoch 19. decembra. Viem, že rokovania o tabakových výrobkoch nebudú ľahké. V minulosti tabak tabakový priemysel dokázal, aký veľký vplyv vie mať. A vie naozaj nafúknuť tie svoje sily, aby zabránil schváleniu legislatívy. Ja som presvedčený o tom, že my ako spolu e, legislatívci, rada aj parlament musíme e, postaviť zdravie obyvateľstva na prvé miesto a spolupracovať na rýchlom schválení tohto návrhu s komisárom Borgom. E, e, E, sa teším na vypočutie na túto tému. Teším sa na spoluprácu s vami, páni poslanci a pani poslankyne v tomto e, výbore. A spravodajkyňa Linda McKeven aj na spoluprácu s ňou sa teším. E, je veľmi dôležité, aby sme čo najskôr schválili tento legislatívny návrh. Čo sa týka všeobecnejšej otázky kontroly tabakových výrobkov, asi viete, že Irsko e, bolo priekopníkom v tým, že zakázalo fajčenie na pracovisku ako prvá krajina. Európsky minister zdravotníctva začiatkom máte sa stretnú v Dubline a budú mať príležitosť prehodnotiť pokrok v tejto oblasti a diskutovať o tom, čo ešte potrebné spraviť navyše, preto aby sme zabezpečili zdravšie prostredie bez tabaku, bez fajčenia pre všetkých občanov v Európe. Dámy a páni, vážení poslanci, povedzme si úprimne, ak by na trhu sa zaviedol tento produkt iba teraz, pri tom, čo vieme, čo už o tom vieme, nikdy by sa to nepovolilo. E, širšia otázka programu zdravotníctva, írskeho predsedníctva e, na roky 2014 až 2020. Vychádza zo súčasného programu zdravotníctva, ktorý platí do roku tohto roka. V porovnaní so súčasným programom, budúci program sa zameria na menší počet konkrétnych krokov, ktoré ponúkajú jasný prínos na úrovni EÚ. Všeobecné ciele tohto programu sú podpora inovácií v zdravotníctve, zvýšenie udržateľnosti zdravotníckých systémov, zlepšenie zdravotného stavu európskych občanov a ochrana pred cezhraničnými, pred cezhraničnými hrozbami. Teším sa na rokovania medzi radou a parlamentom a viem, že v mnohých aspektoch tohto návrhu sa zhodneme. Avšak sú tu ešte tri nedoriešené otázky, pritom dve sú skôr horizontálnejšieho charakteru. Rozpočet pre tento program a otázka toho, či ide o delegované alebo vykonávacie právomoci pre príjmanie ročných programov. Ďalšou nedoriešenou otázkou je mechanizmus spolufinancovania spoločných aktivít. Írske predsedníctvo chce uzavrieť dohodu o tomto návrhu a teší sa na konštruktívnu spoluprácu s parlamentom predsedníctvo bude naďalej udržiavať dobrý kontakt so spravodajkyňou ďalší trialog by sa mal realizovať e, na základe, vtedy, keď budeme vedieť, aké sú výsledky rokovaní o viazočnom finančnom rámci. Dúfam, že sa nám podarí e, dosiahnuť dohodu tak, aby od roku 2014 sme mohli začať implementovať tento nový program. Za posledné e, roky sa zvyšuje počet cezhraničných hrozieb zdravotníckých, napríklad ako vtáčia chrypka, HIV a podobne. A dopady týchto e, ochorení neboli ešte také hrozné, ako sme sa obávali, ale nesmieme na to zabudnúť a musíme sa pripraviť a musíme zabezpečiť, aby všetci občania mali prístup k vakcinácii, aby mohli čeliť významným hrozbám cezhraničného, e, cezhraničného aspektu zdravotníctva, E, pardon, e, cezhraničným hrozbám zdravia. E, čakáme, že sa dohodneme v rámci prvého čítania a tešíme sa na e, úspešnú spoluprácu so spravodajcom. E, je to dôležité zdravotnícke opatrenie a predloží e, spoločný právny základ pre spoločný nákup vakcín a ďalších opatrení, ktorý má chrániť obyvateľstvo pred pandemickými ochoreniami. Takisto e, bude hovoriť o koordinácii členských štátov, ich činností v boji proti hrozbám Teším sa na spoluprácu s parlamentom v nadchádzajúcich týždňoch. Viem, že sú tu ešte určite nedoriešené veci, vrátanie toho, aké právomoci majú byť delegované komisii pri stanovení pravidiel eh, v oblasti koordinácie, pripravenosti. Predsedníctvo je presvedčené o tom, že to sa dá vyriešiť vzájomne vhodným spôsobom, tak aby sme čo najskôr mohli prijať potrebné rozhodnutie. V tomto ohľade írske predsedníctvo sa spolieha na spoluprácu s vami a samozrejme na spoluprácu s komisiou. Čo sa týka klinických testov, prístup k novým inovatívnym liekom, to je pre naše predsedníctvo, pre našich občanov veľmi dôležité. Klinické testy sú dôležité, aby pacienti mohli mať takéto nové lieky a aby sa zabezpečila bezpečnosť. Uvedomujeme si, ak akutne je dôležitý návrh e, o klinických testoch liekov pre e, liečenie e, ľudí uľahčenie e, robiť kritické testy v Európe je veľmi dôležité pre e, Európu. Je dôležité, aby sa znižili administratívne náklady. Irsko plánuje spraviť významný pokrok v tomto návrhu. E, so spravodajkyňou Gleny sa stretnem ešte dnes a teším sa na pozitívnu výmenu názorov. Viem, že väčšina členských štátov e, je za to, že je to veľmi dôležitá, dôležitý návrh a je potrebné sa dohodnúť čo najskôr. Predsedníctvo takisto chce pokročiť aj v dvoch návrhoch nariadenia o lekárskych lekárskej technike a testoch lekárskej techniky. Je to návrh komisie z decembra 2012. Návrh tohto návrhu nariadenia je zameraný na zlepšenie legislatívneho rámcu pre e, výrobcov lekárskych technik a in vitro diagnostických technik. Ja chápem obavy, opravnené obavy občanov, ako aj politikov. A vzhľadom na e, posledný, posledné škandál je potrebné zabezpečiť, aby lekárska technika bola bezpečná, čo sa týka ich použitia. Občania musia byť uistení v tom, že lekárska technika je bezpečná a zároveň musíme zabezpečiť to, aby priemysel lekárskej techniky v Európe prinášal na trh inovatívne produkty na prospech pacientov. Úlohou, úloha lekárskej techniky v e, zdravotníctve je kľúčom pre záchranu životov a zlepšenie zdravotných podmienok. E, zároveň podpora e, takejto legislatívy zvýši konkurencieschopnosť európskeho zdravotníctva, zníži náklady a zvýši efektívnosť zdravotnej starostlivosti. V návrhu sa stanoví rámec na spoluprácu testovania lekárskej techniky a zabezpečí aj lepší dohľad nad hodnotením e, zhody pred uvedením na trh. Všade, kde bude možné, sa počas českého predsedníctva v súvislosti s týmto návrhom e, pokúsime dosiahnuť pokrok. Stretol som sa včera s pani spravodajkyňou, mali sme zaujímavé diskusie, takisto aj s tieňovou spravodajkyňou a e, čo sa týka návrhu in vitro, v priebehu dnešného dňa sa mám stretnúť so spravodajcom k tomuto návrhu. Írske predsedníctvo sleduje diskusie v Európskom parlamente o smernici o transparentnosti a takisto si uvedomujeme výsledky nedávneho hlasovania vo výbore Envy, poznáme ich. Chcel by som vyjadriť ocenenie ochoty spravodajkyne doktor Paranovej, aby úzko spolupracovala s predsedníctvami, s predchádzajúcimi predsedníctvami a riešila obavy eh, členských štátov my sa budeme snažiť prekonať odpor niektorých členských štátov. Predsedníctvo momentálne rokuje s inými inštitúciami, a e, snaží sa získať podporu e, tak, aby sme mohli zabezpečiť kvalifikovanú väčšinu na rade. Ja preskúmam možnosti na rade, chcem pokračovať v rokovaniach. Viem, že budúci mesiac sa bude o týchto veciach hlasovať v parlamente a my chceme e, takisto zabezpečiť stanovisko rady, ktoré predpokladom diskusí medzi inštitúciami. A chcel by som ešte spomenúť viacero aspektov nášho programu. Zamýšľame sa nad významom výskumu a inovácií a v tomto zmysle E, zorganizujeme konferenciu na vysokej úrovni o elektronickom zdravotníctve a o budúcnosti výskumu mozgu. Obidve tieto konferencie sa budú konať v máji v Dubline a dúfam, že sa e, zúčastníte v, možn- v maximálnom možnom množstve. Konferencia o elektronickom zdravotníctve bude 13., 14. a 15. mája. E, paralelne bude aj konferencia IT v oblasti zdravotníctva elektronické zdravotníctvo a inovatívne metódy. Druhá konferencia je skupina odborníkov spolu s DG Research. Organizujeme o e, výskume a budúcnosti výskumu mozgu. Táto prebehne 27. a 28. mája 2013 v rámci mesiaca EU, mesiaca mozgu. E, v marci sa stretnú ministri zdravotníctva v Dubline a budeme hovoriť o otázkach zdravia a um, dobrých životných podmienok. Takisto budeme hovoriť o prostredí bez, bez cigariet, o rozvojových potrebách e, ľudí vrátane boja proti autizmu. E, dámy a páni, ďakujem za pozornosť. Vítam túto príležitosť poinformovania o prioritách Európskeho predsedníctva v oblasti zdravotníctva a rád zodpoviem na vaše otázky. Ako som už uviedol, dávame si priority legislatívneho programu vzhľadom na politický cyklus a vzhľadom na významy legislatívnych návrhov pre európskych občanov. Myslím si, že je to náležité využitie našich zdrojov. Celá škála opatrení, na ktorých pracujeme ako spolu legislatívci, e, je veľmi dôležitá jednak pre zdravie občanov aj pre podporu inovácií a výskumu v Európe a teším sa, pán predseda, na konštruktívnu spoluprácu s vami a na to, že posunieme tieto problematiky konštruktívnym spôsobom vpred. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán minister. Teraz nastupuje prvé kolo otázok. A u nás máme takú tradíciu, že najskôr dostávajú slovo koordinátori a prvý z nich bude Peter Líze. Téma na starosti zdravotníctvo v skupine PP. E Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda rady, ďakujeme za váš úvod. Tému smernice o tabakových výrobkoch e, ste spomenuli hneď v úvode. Chcem sa poďakovať e, za to, že ste prijali pozvanie na vypočutie. E, bol to návrh našej skupiny EPP a veľmi ma teší, že vy ako predseda rady ste z našej politickej rodiny a prijali ste toto pozvanie ešte sa bude mnoho diskutovať o smernici o tabakových výrobkoch, ale myslím, že jedna téma, na ktorú ja by som sa chcel sústrediť, si zaslúhuje pozornosť. Nemali by sme sa pokúsiť ešte viac e, sa venovať téme pasívneho fajčenia a najmä nebezpečenstva, ktorému sú vystavené deti. Správy, ktoré teraz počúvame, sa týkajú predovšetkým e, škody, respektíve škodlivému vplyvu na samotného fajčiara, ale myslím si, že deti, najmä dojčatá, sú vystavené ešte obrovskému, ešte väčšiemu riziku. E, e, sú veľmi zárážajúce údaje, ktoré e, súvisia s náhlým úmrtím dojčaťa. A tu je dokázané, že to súvisí bezprostredne s tabakom. Chcel by som sa ešte vyjadriť ďalšie k téme, ktorá nie je úplne bezprostredne vo vašej kompetencii, ale Eh, je tu eh, veľká pozornosť zo strany verejnosti. Ide o smernicu o uznávaní povolaní eh, práve pred hodinou sa pridal výbor pre ochranu spotrebiteľa k nám a dohodli sme sa na tom, že nechceme taký predpis, ktorý znemožní zdravotným sestrám naši zamestnania nemajú 12 e, rokov minimálneho vzdelávania, dokonca v niektorých štátoch je to 10 rokov e, veľmi špecializovaného vzdelávania. E, takáto hranica by mala byť zachovaná, je to v súlade s ochranou aj zdravotného personálu, aj pacienta. Dúfame, že to prerokujete s príslušným ministrom, ktorý má na starosti ochranu spotrebiteľa tu v našich radoch sa e, výbor pre ochranu spotrebiteľa do toho veľmi aktívne zapája a dohodli sme sa, že tých 10 rokov sa má naďalej zachovať. E, ja si myslím, že človek nezačína pôsobiť e, až po maturite. Ja som absolvoval maturitu aj vysokú školu a napriek tomu často zdravotné sestry, ktoré boli dobre vzdelané, vedeli niektoré veci lepšie ako ja. Ďakujeme pekne aj za dodržanie časového limitu. Linda McEwen a neskôr Neskôr eh, pani Šulders, eh, ďakujem. Veľmi ma teší, pán minister, že ste prišli. Ako viete, ja eh, vnímam tabako, tabak aj veľmi vyhranenie. Viem, že niektorí s tým nesúhlasia, ale bol by som, bola by som rada, keby ste nás uistili, že pripomeňte všetkým kolegom, čo obsahuje rámcová dohoda VHO o lobovaní priemyslu a síce, že je potrebné zabezpečiť, aby akékoľvek kontakty prebehli transparentne, pretože vieme, e, aký bol vývoj doposiaľ. Myslím si, že e, musíme e, dostať celý tento, toto, toto odvetvie z tieňa, v ktorom je, ako na transparentne Viem, že aj vy vnímate e, smernicu o tabakových výrobkoch veľmi vyhranie, ale bolo by dobre, keby ste tento názor predniesli svojim kolegom na rade. Ďakujem. Ďakujeme, François Grostet. Ďakujem. Pán minister, počúvala som vás e, s veľkým záujmom, pretože všetky témy, ktoré ste spomenuli, sú veľmi dôležité najmä pre náš výbor. Ja ako spravodajkynia pre tretiačný program zdravia by som sa ešte vrátila k tejto téme. Spomenuli ste to, čo ešte treba urobiť. Podrobne prebehli viaceré stretnutia na úrovni trialógu a venovali sme sa trom bodom financovania, konkrétne spolufinancovanie, e, ďalej delegované akty a tak ďalej. Čo sa týka tých konečne schválených súm, e, bola by som rada, keby ste si uvedomili, že náš parlament e, toto považuje za naozaj zásadné a ak sa nám to nepodarí presadiť e, tieto sumy, tak jednoducho tento návrh nepodporíme. Sumy, ktoré sa plánujú, sú iba na úrovni 456 miliónov v roku 2014-2020. Teda napriek tomu, čo všetci dobre vieme o tom, ako sú ťažkosti v rozpočte, na komisii a tak ďalej. Nemôžeme pripustiť, aby teda tretí program bol ohrozený, pretože už bol ohrozený e, v minulosti. Teda prosím, snaží sa v tomto smere pôsobiť. V tomto programe vychádzame z toho, že sa bude spolupracovať e, v oblasti prevencie proti obezite, alkoholu, ďalej zriedkavých chorôb. A toto hovoríme od samotného počiatku. Zdravé obyvateľstvo sa pozitívne prejaví aj na konkurenceschopnosti krajiny. To zdôrazňuje, aké významné je zdravie. Ďalej, máte pravdu v tom, keď hovoríte, že musíme pomáhať farmaceutickému priemyslu, aby ostal v Európe. V súčasnosti je najmä jedna otázka, ktorá mi leží na srdci. Agentúra, Európska agentúra pre liečiva, vydala povolenie, ktoré umožnilo vstup na trh lieku, ktorý lieči e, zvláštne ochorenie pečenie. Doposiaľ sa to dalo liečiť iba transplantáciou. Toto povolenie zo strany agentúry Je to produkt, ktorý sa už využíva 20 rokov vo Francúzsku, ale teraz sa komisia opäť vracia k svojej pozícii, čo sa týka licencie pre tento liek. Prosím teda, pán minister, eh, majte to na pamäti a nesnažme sa príliš manevrovať. Ďakujem pekne. Pripomíname, že eh, časový limit je 2 minúty. Prosím, kolegyňa Rodberet, aj vy dodržte ten časový limit. Ďakujem pekne, som rada, že ste tu medzi nami. Chcel by som sa spýtať, či súhlasíte, pokiaľ ide o lekárskú techniku, že by sme tu mali robiť nejaké zmeny, pokiaľ ide o súčasnú právnu situáciu, pokiaľ ide o zákony. Mali by sme tu špecificky rozlišovať medzi jednotlivými druhmi techniky. Niektoré potrebujú predtým, než sa môžu používať, aj autorizáciu povolenie. A ak súhlasíte so mnou v tejto oblasti, súhlasili by ste, že keď budeme mať takúto notifikáciu, oznámenia, že budeme sa musieť pozrieť na to, ako sa vyjadria patričné úrady, pokiaľ ide o potrebu špecifických zručností, akú špecifickú lekárskú a vedecké poznatky majú ľudia v týchto kontrolných úradoch, ktorí sa k tejto technike vyjadrujú. A súhlasíte so mnou, že pokiaľ ide o viacnásobné využívanie, že by sme sa tam pozreli na stanovenie, pre, preskúmanie kritérií, ktoré máme ohľadne hygieny. Musíme celkom jasne rozlišovať medzi tým, že čo je použitie iba raz a čo je použitie viacnásobné, pokiaľ ide o konkrétne druhy produktov, lekárskych produktov. V tom zmysle, aby boli štandardy týkajúce sa hygieny zachované na všetkých úrovniach Európskej únie. Ďakujem. Získali ste práve 31 sekúnd, to sa mi ešte nikdy nepodarilo zažiť. Teraz dostane slovo Karl Heinz Florenz. Vážený pán minister, ja mám jednu otázku, pokiaľ ide o tabak. V tejto oblasti komisia skutočne k téme jednotného balenia postupuje veľmi rezolútne a tu zo strany predstaviteľov hospodárstva počúvam, že ako keby komisia prekračovala svoju kompetenciu. Do akej miery je, to plat, do akej miery je takéto tvrdenie platné? Je tu nejaký názor zo strany rady, pokiaľ ide o implementáciu toho návrhu, ktorý predložila komisia, aby to celé nebolo spochybnené niekde na súde, kam by sa to mohlo dostať. Ďakujem veľmi pekne. A posledný dostane slovo Glenis. Ďakujem veľmi pekne. Vítam vás, pán minister. Ja som rada, že tie klinické testy a nariadenie, ktoré s tým súvisí, ste si dali na prioritu, ako prioritu na váš program. A ako spravodajkynia ohľadne tejto nariadenia som skutočne vďačná za spoluprácu, ktorú sme už s vašim tímom mali. Ale tá dôležitá otázka, ktorá sa tu stále spomína, je otázka o transparentnosti. Je to skutočne vážny problém, pokiaľ ide dôveru e, verejnosti k týmto klinickým testom. Častokrát sa dosť často dostávajú odborníci k konkrétnym najnovším informáciám. My takisto vieme, že sú tu údaje, ktoré sa zadržiavajú pred verejnosťou, že sa nezverejňujú. Takto klinické testy sa môžu robiť opakovane predtým, než sa dostanú výsledky na verejnosť, či niektoré sú, a dozvie sa verejnosť, že niektoré sú nebezpečné alebo nie sú dobré. Pokiaľ ide o transparentnosť, komisia navrhuje konkrétny krok, ale myslím, že to ešte stále nie je dostatočná miera, čo navrhuje. Myslíte, že by sme v tejto otázke transparentnosti mali byť ešte ambicioznejší, pretože pacienti samotní robia rozhodnutie, že sa chcú zúčastniť na takýchto, na takýchto testoch, pretože chcú si pomôcť nejakým spôsobom a respektíve pacientom, ktorí majú podobné skúsenosti. Ja mám Ja si myslím, že správna informovanosť o týchto testoch nie len, že zvýši dôveru, ale aj zlepší testy samotné. Ďakujem veľmi pekne, Glenis. Áno, takže dostali sme sa na koniec prvého kola otázok a teraz vás poprosím, pán minister, aby ste odpovedali na otázky, ktoré tu odzneli a potom začneme s druhým kolom otázok. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne, ctení poslanci, poslankyne, za vaše veľmi inšpiratívne otázky. Na začiatku by som chcel povedať, ako člen rady a ako pre, člen predsedníctva, že my sa musíme súdiť predovšetkým na výsledky, ktoré sú v prospech pacienta. A všetko to, čo do tohoto plánu patrí, tak sa nebudeme môcť pomýliť. Takže začnem hneď tým, čo povedal pán Peter Líze kde hovoril o tom, že aj mladé deti fajčia. Myslím, že v tejto oblasti musíme urobiť ešte oveľa viac, musíme na toto poukazovať. Deti predovšetkým sú zraniteľnou skupinou našej spoločnosti, sú neplnoleté a my máme zodpovednosť chrániť ich a je to úloha parlamentu, je to úloha komisie, je to úloha rady. A myslím, že v tejto oblasti sa skutočne na jednej lodi, pokiaľ ide o tento problém. Nikto z tých ľudí, ktorých ja poznám, kto fajčí, nechce, aby aj jeho deti fajčili. Ešte som nestretol takého fajčera, ktorý by chcel niečo takéto pre svoje deti. Takže správanie sa rodičov je veľmi dôležité a deti nie sú hlúpe. Oni počúvajú, že čo sa im povie, ale takisto pozerajú to, čo robíte vy. To znamená na jednej strane povedať im, že fajčenie je nezdravé, že im to skráti život, že to môže e, priniesť nejaké zdravotné problémy, pokiaľ ide o mŕtvicu alebo vaskulárne choroby, rakovina a tak ďalej. To si všetko vypočujú, ale keď vidia vás, teda niekoho k tomu dôverujú, či to je už ich otec alebo ich matka, keď si v pohode fajčia cigaretku, tak všetky tieto informácie jednoducho nemajú žiadnu hodnotu pre nich. Takže my musíme pracovať aj v tejto oblasti. Musíme ich vzdelávať a vzdelávať predovšetkým aj rodičov, aby mohli chrániť svoje deti pred týmto strašným zlozvykom, ktorý vieme, že zabije jedného z dvoch ľudí, ktorí sa pustia, ktorí sa toto cestou fajčenia uberú. Nikto na tejto našej úlohe nemôže nič zmeniť. Musíme sa toto usilovať. Takže ja chápem, že treba vzdelávať takýchto, takýchto ľudí, ktorí sa snažia pomôcť tým, ktorí sú ktorí e, eh, ochoreli na základe fajčenia. To je absolútne kľúčové, aké ste hovorili o tej transparentnosti, to je veľmi dôležité a chcel by som sa poďakovať za vašu podporu, ktorú ste povedali k tejto oblasti. Peter Líze sa takisto vyjadril v tomto zmysle, aj ostatní. Pani Grosted poukázala na rozpočet. A, a samozrejme, to je takisto otázka, ktorej sa musíme venovať. Ale to nie je v rámci mojej právomoci. Samozrejme, ja budem bojovať za to, aby sme si ponechali ten rozpočet, ktorý sme mali. Myslím, že by mal byť navýšený. To je aspoň môj e, názor. Ja si myslím, že naše zdravie je našim bohatstvom. Nič vám nepomôžu peniaze, keď ste chorí. A to všetci vieme. Je lepšie byť zdravým ako bohatým. To sa hovorí aj u nás v Írsku. Takže to iste poznáte. Takže aby sme pomohli tým farmaceutickým spoločnosti, aby zostali v Európe, ja sa za to zasadzujem, ale aj tu treba povedať, a vyjadrím sa k tomu, čo som povedal už na úvod, ehm, musí to byť predovšetkým v tom zmysle, aby to bolo prospešné pre pacientov. Klinické testy sa musia zlepšiť a musia zlepšiť predovšetkým situáciu pacientov. Niektorí sa vyjadrili podobným spôsobom, k tomu sa ešte dostane. Myslím, že aj tá transparentnosť, ktorú ste spomínali, to je absolútne kľúčové ani, tejto, ani tomuto priemyslu to neprospieva, keď, ohľadne, keď zatajujú tieto klinické testy a ich výsledky a informácie okolo toho. Pokiaľ ide o lekárskú techniku, pokiaľ ide o zmeny v legislatíve, o čom hovorila Dagmar. My sme sa včera stretli a ďakujem za to stretnutie, bolo to skutočne konštruktívne. Tu máme ešte veľa práce pred sebou, takisto máme veľa práce, pokiaľ ide o harmonizáciu tých orgánov, ktoré informujú sú orgány hygieny alebo kontroly a niekde sú v niektorých krajinách, členských krajinách je to lepšie, v niektorých horšie, ale znovu treba vychádzať z toho hľadiska, že to musí, byť, musí to mať prospech všetkým pre pacienta. A pokiaľ ide o tie pravidlá, e, ktoré s týmto súvisia, to takisto musíme ešte bližšie stanoviť, pokiaľ ide o hygienické štandardy produktov alebo nástrojov, ktoré sa používajú viacnásobne. A pokiaľ ide o uniformitu v rámci harmonizácie štandardov, to je takisto dôležité pre nás všetkých a predovšetkým pre našich občanov. Pán Florenc, hovorili ste tu o komisii, že jednoducho zachádza nad rámec svojich právomocí. Stačí sa pozrieť do Austrálie a vidíme, že čím one museli prejsť v tejto oblasti, na ktorú ste poukázali, ale budeme potrebovať v tejto oblasti smernicu, či možno skôr. Ak sa nám nič iné nepodarí, tak toto. Chcem povedať jednu vec, ktorá je pravdou. Niekedy máme problémy zistiť to, že čo robí problémy. Napríklad rakovina. Ale ako náhle spoznáme e, príčinu rakoviny, tak samozrejme je našou povinnosťou, aby sme liečili túto chorobu. My nechceme vytvárať nejaký e, policajný štát. Keď sú tu dospelí, ktorí chcú fajčiť, nech sa páči, Môžu, ale nemajú právo na to, aby robili niečo proti zdraviu mladých ľudí, za ktorých sme my zodpovední. Ja nechcem hovoriť za Írsko, ale ako Ír musím povedať aspoň jednu vec. E, napríklad dospelí, ktorí fajčia v autách, kde sú malé deti, ktoré sú pripúdané pásom. Takže to je takisto jeden z príkladov, na ktorým sa musíme zamyslieť. A ešte to môže povedala Glenis, pokiaľ ide o tú otázku transparentnosti. Nemôžem súhlasiť viac než ako to, čo som už povedal. Áno, musíme v tejto oblasti urobiť, napríklad pokiaľ ide o nové lieky. Treba povedať, že pri niektorých typoch liekov farmaceutické testy spôsobujú aj vedľajšie účinky a na to treba pokázať, tieto negatívne účinky musia byť zverejnené na to. Ale je našou povinnosťou, aby sme my v tejto oblasti zabezpečili transparentnosť Samozrejme, takéto utajovanie vedomosti neprospieva ani samotnému priemyslu. A neprospieva to samozrejme ani pacientom samotným, ktorí využívajú potom produkty v dobrej viere a neprospieva to ani lekárom, ktorí potom takéto lieky predpisujú. Takže ja uznávam, že musíme byť čo možno najambicioznejší, ale ako som už povedal vo viacerých iných oblastiach, Musíme sa vždy pozrieť na to aj v tých najurgentnejších prípadoch, aby sme postupovali pragmaticky a nájsť nejakú zlatú strednú cestu. My potrebujeme túto smernicu v tejto oblasti čím skôr a ja teším sa na to, že to podporíte a skutočne ja to podporím aspoň z mojej strany na 100%. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k druhému kolu otázok. Možno sa ešte niekto chce vyjadriť. Karl-Heinz Florence. Možno máte ešte eh, nejaké dodatočné otázky, pretože tá odpoveď tu neodznela na vašu otázku, ale najprv dostane slovo Michel. Nech sa páči, máte dve minúty. Linda McEwen. Tak Linda McEwen, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Je dobré, že tu ste medzi nami, pán minister, dnes medzi nami. Takisto som rada, že tu vidím aj ministra zdravotníctva z Litvy, pretože zdravie ako také je, jeden, je tá oblasť, ktorá bude od nás vyžadovať najviac práce v našom výbore a potrebujeme, aby ste v tejto oblasti urobili konkrétne zmeny. Ako som už povedal, ja som spravodajkňa, pokiaľ ide o smernicu o tabaku a povedali ste, že chcete, ehm, chcete dať zdravie ako prioritu na váš program, takže ja budem predkladať samotná návrh, aby som podporila návrhy komisie, aby sme skutočne pripravili dobré nariadenie práve pre túto oblasť my sme ešte nezačali diskusiu tu v parlamente, ani neviem, kto je, kto, kto je tu tieňový spravodajca pre túto oblasť, ale všetky politické skupiny tu v parlamente skutočne pracovali pred Vianocami veľmi, aby sa táto smernica dostala na stôl. Bol tu veľký tlak zo strany komisie, pretože povedali najprv, že sa to nebude robiť, že to bude príliš neskoro pre toto legislatívne obdobie, ale my to chceme predložiť a ja teraz sa obracujem na všetkých kolegov, aby sme skutočne sa všetci usilovali o to, aby sme v tejto oblasti urobili dobré výsledky. Máme zodpovednosť oči voči našim občanom. Spomenuli sa tu deti, napríklad v, Spojených, v Spojenom kráľovstve zákaz e, fajčenia vo verejných priestoroch. Počet detí, ktoré majú astmu, týmto klesol, odkedy je zákaz vo verejných priestoroch fajčiť. Každý rok tu bol nárast o 2% a teraz to ide o dole o 12%. Takže vidíte, že to má konkrétne výsledky tie opatrenia, ktoré my tu robíme v tejto oblasti. Má to dopad aj na zdravie detí. Ja viem, že v Írsku aj v Škótsku tam sú veľké výsledky v tejto oblasti, pokiaľ ide o srdcové choroby, o tohoto zákazu e, fajčenia vo verejných priestoroch zaznamenali e, úbytok pacientov, ktorí, boli, ktorí sa dostavili k lekárovi s problémami srdcovo-cievnými. Pokiaľ ide o prevenciu, pokiaľ ide o úmrtnosť. E, videli ste tu, videli ste tu výstavu o CO2, o CO, e, pardon. Niektorí z kolegov budú pravdepodobne prekvapení, že počet ľudí, e, ktorí zomerú na otravu z CO. Napríklad v Nemecku zomreli, zomrelo 10 ľudí, ktorí robili barbecue v dome. A v Polsku napríklad zomrelo 100 ľudí, ktorí, každý rok tam zomrie 100 ľudí na otravu CO. Komisia bude musieť sprísniť kontrolu, pokiaľ ide o detektory CO a pokiaľ ide o označovanie grillov na grillovanie a Aha, a takisto e, budeme musieť robiť niečo, pokiaľ ide o služby, hotelové služby, pretože veľa ľudí zomiera napríklad aj v niektorých hoteloch, kde takáto otázka nie je podchytená, teda na otravu CO ja apelujem na vaše predsedníctvo, aby sa v tejto oblasti niečo urobilo. Je tu veľa vecí, čo robí e, komisia, aj komisár, ale celkovo treba povedať, že to je takisto dôležitá otázka, pokiaľ ide o zdravie verejnosti a musíme sa urobiť všetko preto, aby sme sa vyhli umrtnosti v takýchto prípadoch, kde sa to dá. Ďakujem veľmi pekne, pani Med Evan, a teraz dostane slovo Kašluter. Áno, nech sa páči, vítam vás. Pán minister, páči sa mi to, čo ste citovali ohľadom zdravia a bohatstva, ale myslím si, že to je veľmi dôležité, aby eh, minister zdravotníctva vnímal nielen otázku boja proti chorobám, ale aj prevenciu a ochranu zdravia ako svoju povinnosť. Myslím, že to je veľmi dobré, čo ste povedali. A je veľmi dôležité, eh, Eh, že keď váš eh, minister pre životné prostredie musí bojovať za ochranu životného prostredia a vy ak pomáhate ako minister zdravotníctva ministru pre životné prostredie, tak je to veľmi dobré. Ušetríte a vlastne chránite zdravie dvojakým spôsobom. Takže blahoželám alebo chválim vás za tieto dobré veci. Budem tieňovým spravodajcom pre smernicu o tabaku v, rám, v skupine zelených. Mali sme zaujímavý príklad Austrálie, ktorá navrhuje balenie cigariet bez akejkoľvek reklamy, bez označenia značky. kým pýtali sa ľudí, ak ukážete ľuďom tú škatulku cigaret bez čohokoľvek na nej, tak záujem o ňu je nižší. A takisto, keď e, máte pred sebou alebo okolo seba, keď sa stretávate s cigaretami, keď tam nie je žiadna reklama, žiadny marketing, Eh, je o to menší záujem a myslím si, že takýmto spôsobom to trošku aj zníži záujem marketingových spoločností o tabako. Eh, ďalšia vec, ktorá je v vašej kompetencii, sú testy. Myslím si, že je škandalózne dnes, že negatívne výsledky sa bežne jednoducho nezverejnia rovnakou mierou, ako sa zverejňujú pozitívne výsledky testov. A lekári majú väčšinou prístup len k zverejneným výsledkom. To znamená, že doktory v podstate získavajú neobjektívne informácie o tom, aké výhody prináša nová liečba v porovnaní so starou liečbou. A pri e, mnohých testoch sa testuje iba liek v porovnaní s placebo účinkom. A to nie je asi najlepšie eh, riešenie a najlepšie pochopenie prínosu novej liečby v porovnaní so starou liečbou. Takisto je veľmi rušivé to, že väčšina, väčšinou prioritným cieľom testov je to, že ak sa tie lieky neukážu prospešné, tak potom sa v časopise hovorí o sekundárnych cieľoch a sekundárnych výsledkoch pozitívnych, miesto toho, aby sa rovno povedalo, nie, jednoducho tento liek E, nedosahuje dobré výsledky v rámci prvotného cieľa, ale teda má aj druhotný cieľ splní určité. A jednoducho sa v tej správe e, hovorí o tom, že akoby jednoducho iba tá, tie, tie vedľajšie, tie, pardon, tie druhotné účinky boli dôležité a tam sú dobré výsledky. A keby boli správne informácie, e, správne lieky na správne účely, zachránili sa stovky životov, miesto toho, aby sa predpisovali lieky len podľa toho, aké sú a nie podľa toho, aké potrebujete. A potom jedným mechanizmom, inovačných mechanizmov pre lieky, ktoré sa snažíme v Európe zistiť, je to, že máme už 3 minúty, prepačte, ok, dobre. To znamená, mali by sme diskutovať viac o novom mechanizme inovácie, ktoré e, taká ceny liekov. Je to nový mechanizmus inovácií, ktorý zabezpečí, keď budú nízke ceny liekov, aby sa dostali do chudobnejších krajín. Dve minútky, pán minister, vážený pán predseda. Ako ste už povedali, som spravodajcom na riadení o cezhraničných hrozbách. E, začal sa trialóg, alebo začne sa trialóg v nadchádzajúcich týždňoch. A naozaj sa jedná o veľmi dôležitý text pre, všet, pre všetkých Európanov, pre milióny Európanov, pretože naozaj potrebujeme mať lepšiu prevenciu a aj lepšiu reakčnú schopnosť e, pri cezhraničných hrozbách, ako tomu bolo napríklad e, pri e, nedávnej chrípke či v prípade výskytu E. coli alebo vtáčej chrypke. To, čo sa stalo v prípade E. coli, jasne svedčí o tom, že táto kríza vznikla práve preto, že sme mali zlú stratégiu komunikácie a že sme zvládli túto situáciu. Malo to aj veľké hospodárske dôsledky, čiže to je veľmi známy dôvod a treba o ňom hovoriť. E, celá mnohé aktuálne témy, o ktorých ste hovorili, o bifenole, e, o ortuti v zubných výplniach, e, v talátoch a podobných veciach. To je celá škála tém, kedy hovoríme o chemických látkach, ktoré sú predmetom veľkej polemiky medzi európskymi inštitúciami e, o tom, akú stratégiu máme zaujať a je tu veľký vplyv aj priemyslu a lobbystov. Dúfam, že na vašich konferenciách nám budete môcť povedať, čo chcete robiť aj na túto tému. Chcel by som sa pridať k pani François, e, ktorá hovorila o lieku, ktorý bojuje proti tzv. osamoteným e, vzácným chorobám e, pre kojencov. A je hrozné, že Európska komisia dvakrát vyjadrila negatívny názor napriek pozitívnym výsledkom eh, o Lerfakole. Vieme, že mimochodom Lerfakol má aj konkurenčnú, konkurenčný liek amerických, veľkých amerických laboratórií, čo financujú e, eh, církev e, eh, zastancov 7. dňa. Pán predseda, vážený pán minister, bol by som rád, ak by ste mi mohli povedať, aké je vaše stanovisko ohľadom verejných konzultácií, ktoré e, spustila e, agentúra pre lieky. Táto mm, verejná diskusia ešte prebieha, je tu aj polemika ohľadom Laspertamu a jeho dôsledkov. E, povedali ste, že ak dnes by sme mali e, povolovať E, uvedenie tabaku na trh vzhľadom na naše skúsenosti a poznatky, tak by sme ho určite odmietli. Musíme však povedať, že do budúcna možno tá situácia e, bude taká istá, čo sa týka Spartamu. Ďakujeme pekne. E, ďalej dostáva slovo kolegyňa Morku Najte. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pánovi ministrovi za predstavenie, veľmi podrobné predstavenie programu predsedníctva. E, s potešením vidím aj nášho pána ministra v tejto miestnosti. Dúfam, že nájdete prostriedky na spoluprácu s írským predsedníctvom. Je pravda, že nás čakajú ťažké roky, pretože máme smernicu o tabaku, o, o liekoch. Chcela by som ísť rovno k veci a položiť vám otázku. Hovorili ste o inováciách e, vo výskume. My v parlamente diskutujeme veľa o význame prevencie do akej miery je dôležité viesť efektívnu preventívnu kampaň proti chorobám. Hovorili ste aj o programe Zdravie pre rast, čo sa týka rozšírenia určitých domén v rámci tohto programu. Takisto je potrebné spomenúť aj degeneratívne ochorenia, často sa hovorí o tom, že Európska únia je ako, akoby negramotná v oblasti e, zdravotníctva a nestará sa o tieto veci. Možno by ste mohli na to zareagovať. Ďakujem. Kolegyňa Hybner, E, minister všet... Ďakujem pekne. Dobrý deň, pán minister. Ďakujem pekne, pán minister. Vy ste nám objasnili priority írskeho predsedníctva a hovorili ste takisto aj o niektorých chorobách, predovšetkým pokiaľ ide o choroby, ktoré súvisia s fajčením. Ja by som chcela poukázať na jeden dôležitý problém v Európe. Obyvateľstvo Európy starne a aby sme skutočne boli zdraví, keď budeme starší, to všetko závisí od toho, čo ste tu uviedli aj vy. Vzdelávanie je kľúčové. Deti sa predsa učia na príklade svojho rodiča. Ak dieťa nemá dobrý príklad svojho rodiča, tak je automaticky znevýhodnené a ako dospelý človek e, potom môže trpieť na viacej choroby, ak sa uberie cestou zlozvykov svojho rodiča. To znamená, toto vzdelávanie je absolútnym základom prevencie chorôb. Ak, máme, ak chceme mať takú spoločnosť, ktorá bude patričným spôsobom vzdelaná, tak si myslím, že musíme sa tohoto zhostiť už dnes, až potom by sme mohli hovoriť o farmakologických produktoch. Ak nebudeme systematizovať to, čo je pre nás absolútne najdôležitejšie, tak jednoducho budeme starnúť, tak ako tomu je už dnes, a budeme v budúcnosti mať konkrétne choroby, ktoré sa ktoré budeme vidieť už veľmi skoro, že sa budú stále viac šíriť. Takže chcela by som vás poprosiť, aby ste na vašej rade ministrov hovorili predovšetkým o otázke prevencie, pretože Všetko to, čo je z tejto prevencie kľúčové, je to, že môžeme sa vyhnúť určitým ochoreniam. A ďalšia choroba, ktorá sa objavuje, alebo ochorenie, ktoré sa objavuje nielen v Európe, ale aj mimo Európy, je depresia. Depresia je niekedy súvisí aj s tým, aký, aký životný štýl konkrétny človek má, takže musíme skutočne dbať o to, aby sa depresia nešírila v Európe tak rýchlo ako dnes. Ďakujem pekne, pani Hübner, a nakoniec zostane slovo pani Sofie Okony. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. Vítajte v našom výbore Envy. Len taká úvaha. Včera som zorganizovala konferenciu stretnutie s profesorom Valom, ktorý je generálnym riaditeľom Svetovej organizácie e, zdravia zvierat. A hovoril, zdieľal svoje úvahy o pandémii e, živočišného e, a pandémiách živočišného pôvodu. Väčšinou sú to patogény, ktoré majú vplyv na ľudí. 90% z nich sú živočišného pôvodu. To znamená, chcel by som vedieť, aké sú vzťahy, aké existujú vzťahy medzi týmto medzinárodným observatóriom, ktoré predstavuje 79 členských krajín aj z EÚ, aj mimo z EÚ a chcela by som vedieť, aké sú vzťahy medzi radou a týmto medzinárodným observatóriom zdravia zvierat a či by nebolo dobre posilniť vzťahy s touto organizáciou z dvoch dôvodov. Poprvé, pretože majú k dispozícii naozaj o, vynikajúce informácie o zdraví zvierat, do patogénoch, pandémiách a tak ďalej, ale aj preto, že iné štáty, ktoré sú mimo Európskej únie, ale ktoré sú členskými štátmi e, správnej rady, by mohli poskytovať dôležité informácie a bolo by to, myslím si, že veľmi dobré. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani e, Okony, nech sa páči, pán minister, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým poslancom za ich otázky. Pôjdem po poriadku. Pani Linda McGovern. Veľmi ma teší, že ste boli vymenovaná za spravodajkyňu a ďakujem za podporu e, presadzovaní týchto návrhov. Bez vás totiž by sme nemali priestor, ktorý máme zlepšovať zdravie našich občanov presadzovaní tejto smernice. E, čísla, ktoré ste uviedli v súvislosti s astmou, e, to sú veľmi dobré správy a veľmi ma teší, že úroveň fajčenia e, vo veku zdierat, pardon, v detskom veku klesá u nás v Írsku. E, to je teda veľmi pozitívna správa. Ďalej, čo sa týka e, otravy CO, to sú veľmi znepokojujúce čísla. E, aj u nás v Írsku sme boli svedkami veľkých tragédií. Myslím si, že myšlienka zavedenia alarmov CO podľa mňa by nebola celkom na zahodenie. Ľudia si musia uvedomiť, aké riziko je spojené s únikom tohto plynu pri napríklad eh, pri eh, neopatrnom eh, zachádzaní s ohňom alebo s kúrením v dome. Ďalej Karl Schlitter spomenul vplyv životného prostredia na, na deti. Súhlasím s vami, vždy ma eh, tak až pobaví ako lekára, že eh, na trh sa dostane nový produkt a Um, uvádza sa, že je e, tento nový produkt iba desatinou ceny toho starého. Teda e, vlastne si kladím otázku, prečo by sme nemali predvizovať tento nový produkt. E, ale sú aj opačné prípady, keď sú nové produkty predražené. Je potrebné zohľadňovať teda tento faktor ceny v predpisovaní liekov. Možno by bolo vhodnejšie minúť tieto peniaze zdravotnej starostlivosti na niečo iné. Musíme aj e, informovať lekárov, že majú povinnosť voči pacientovi, ale nielen voči tomu jednému konkrétnemu, ale voči všetkým pacientom. Rozhodne lieky by mali byť cenovo prístupnejšie. Musíme zároveň však využívať všetky inovácie, ktoré sú k dispozícii. A opäť sa tu e, dostáva do hry aj téma personalizovanej medicíny Musíme predpisovať nové e, liečiva tým, pre ktorých sú naozaj efektívne. Ďalej, pán Paňu, e, cezhraničné mm, problémy, to je veľmi závažná otázka. Viem, že naši kolegovia z cyperského predsedníctva e, začali veľmi dobre pracovať na tom. Budeme v ich činnosti pokračovať ďalej. Rôzne škodlivé chemikálie a iné prísady, to je veľmi znepokojujúce. Môj e, kolega pracovala na smernici v tomto smere, preto budem aj s ním pracovať e, v tejto oblasti. Ak sa nemýlim, privatóri si spomenuli, sa už dostal pred súd a aspartám e, ako sladidlo v nápojoch a iných e, potravinách. Práve teraz prebieha proces pripomienkovania, teda sme radi, že sa veci pohli vpred. Ďalej, čo sa týka prevencie, to je veľmi dôležité. Pani Merkinajte, ja už som to na rade povedala v minulosti, že my ako politici e, musíme povedať otvorene. Prepačte, hovorím takto ostro, ale vždy je politicky e, atraktívnejšie, viac sexy otvoriť e, novú nemocnicu, ako spustiť novú e, iniciatívu verejného zdravotníctva. E, jednoducho to súvisí s vrtovými miestami a s tým, ako verejnosť vníma tieto veci. A taktiež otvorene povieme, že je na čase, aby sme e, prestali len hovoriť o prevencii, ale naozaj niečo robili. E, celé roky sa míňajú peniaze na prevenciu e, a vidíme, že to nám ušetrí 10 až 20 rokov, respektíve 10 až 20 eur každého pacienta a potom neskôr v liečbe. Zároveň e, však vieme, že e, to má síce vplyv na predĺžnú dĺžku života e, voliča, ale ten si to možno hneď neuvedomuje a preto to nezúhľadní vo voľbách, čo nás ako politikov samozrejme neteší. Ďalej, vzdelávanie osveta v oblasti prevencie, tu s vami plne súhlasím. Spoločne s so tými ministrami, nielen v oblasti zdravia, ale aj vzdelávania, životného prostredia, spravodlivosti sa snažíme pôsobiť v tom zmysle, aby sme vytvárali bezpečné a zdravé prostredie pre e, našich občanov, ktorí chcú cvičiť, ktorí sa chcú venovať e, športu. Musíme e, sa zamerať na osvetu aj v radoch detí, ale všetko sa začína doma. Teda rodičia si musia uvedomiť, ako ich správanie ovplyvňuje budúcnosť ich detí a ich zdravie. Ďalej je depresie a duševné zdravie, to sú závažné problémy v celej Európe, musíme to viac brať do úvahy, musíme tu aj eh, vyčleniť viac finančných prostriedkov. Eh, myslím, že sa shodneme, že duševné zdravie je akousi popoluškou eh, celej zdravotnej starostlivosti. Mali by sme do nej investovať jednoducho viac. A isté, že životný štýl v tom má veľký podiel je vedecky dokázané, že e, športom sa uvoľňujú endorfíny a to je samozrejme prospešné pre duševné zdravie. Isté, že nechcem tvrdiť, e, že tým sa dá vyliešiť, vyliečiť e, duševná choroba, ale rozhodne to pomáha a prospieva. Čo sa týka prevencie a vzdelávania, tu by som spomenul stretnutie v Dubline, ktoré sa tutoční v marci. Tam sa budeme venovať konkrétnym opatreniam, ktoré je potrebné prijať. Stáva sa z toho totiž už epidémia. A ako vidíme, šírenie sa modernej spoločnosti do menej rozvinutých regiónov často e, vidíme, e, že potraviny, ktoré obsahujú veľké množstvo uhlohydrátov, e, majú veľmi negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva a prejavuje sa to hneď. sú regióny, kde sa e, v celé staročie ľudia stravovali zdravo a len čo sa k tým dostane západná kultúra, e, cukry, tuky v strave, ich hneď sa e, ten vzorec mení a objavuje sa obezita, rozsúrcové choroby a tak ďalej. Ďalej. Myslím, že šírenie informácií a zdieľanie informácií je veľmi dôležité, na to sa zameriava aj váš výbor. Všetci chceme, aby sa šírili dobré postupy z jednej krajiny do druhej. Vždy ma zaráža, ako málo sme schopní zabezpečiť tento tok pozitívnych eh, skúseností z jednej krajiny do druhej. Ako sa hovorí, sme to, čo jeme. to sa potom samozrejme prejavuje aj na zdraví celého obyvateľstva. Ďakujem vám všetkým za otázky. Ďakujeme aj vám, pán minister, za vaše odpovede. Všetkým nám, aj vám, Irskému predsedníctvu želám veľa šťastia, veľa úspechov počas vášho predsedníctva. Ešte máme veľa vecí, stratégií, legislatúrnych krokov, ktoré máme pred sebou. Musíme ukázať našim občanom, aké pozitívne vplyvy môže mať Európska únia aj na ich zdravie. Ešte raz e, ďakujeme a veľa úspechov. So your Lithuanian colleague is also here? Yes, I yes. will say hello. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegyne, kolegovia, pokračujeme. A síce nasleduje obedňajšia prestávka. Uvidíme sa o 15. Prinesiete hlasovacie kartičky. Budeme totiž než hlasovať. Máme nabitý program. Všetkým želám dobrú chuť k obedu. E, Dovidenie neskôr.